I'm going to start with... Dobre, začneme nesmierne dôležitým oznámením. A síce, že je vysoká pravdepodobnosť, že zajtra hlasovanie začne ako prvé na programe a nie, nebude to teda neskôr na programe. Jedna zo skupín požiadala o to, aby to hlasovanie bolo ako prvé. Momentálne tu máme štúdiu komisie ako prvú vec na programe a o 10. by malo byť hlasovanie a e, teda len preverujeme, či by to vyhovalo aj našim expertom. E, takže prosím, dnes predpoludním si ešte skontrolujte mailové schránky, budeme to vedieť ešte v priebehu predpoludňa a je pravdepodobnosť, že e, bude hlasovanie ako prvé, pretože m, mm, potom Niektorí poslanci budú musieť ešte aj odísť z Bruselu, takže keby bolo hlasovanie ako prvé, tak by mali menší problém chytiť svoj spoj. Takže snažíme sa o to, ale ak by to samozrejme znamenalo, že by experti sa toho nemohli zúčastniť, e, tak e, necháme hlasovanie tak, ako bolo pôvodne naplánované. No a takisto body 10 a 11. To je správa Líza Jakonsári o vzájomnej Eh, pomoci a mm, správa Marie Grapiny. Tie budú prehodené, teda ich poradie bude prehodené. A potom eh, bod 17, oznámenie komisie o DSM. To bude možno namiesto bodu 13 eh, vo štvrtok predpoludním, podľa toho, kedy bude hlasovanie. Takže trošku flexibility. Uh, preverujeme to s expertami a dáme vám vedieť čo najskôr. No a so všetkými týmito pripomienkami a výhradami chcem sa opýtať, či môžeme považovať program za schválený. Áno, ďakujem. Takže dáme vám vedieť ešte v priebehu predpoludnia. Niekoľko oznámení. Poprvé, po iba niekoľkých mesiacoch rokovaní je jasné, že reakcia na stratégiu digitálneho jednotného trhu bude spoločnou správou medzi správou IMCO, teda medzi výborom IMCO a výborom ITRE. A ubezpečil ma predseda výboru ITRE, že nebudú podkopávať význam spotrebiteľov, oslabovať význam spotrebiteľov. Ja som na konferencii predsedov výborov veľmi jasne povedala, že je potrebné, aby bol veľmi silne vypočutý hlas spotrebiteľa. Takže tieto dva výbory sa spoja pri hlasovaní o tejto správe a takisto výbor Jury, výbor Libe, výbor Kult a výbor Empl sa v zmysle pravidla 44 k tomu e, pridajú, čiže bude to veľmi komplexné rokovanie, budú tam e, rôzne výbory do toho zapojené. Čiže asi 250 poslancov bude do toho zapojených, budú konzultovaní ako reakcia na túto stratégiu, čo je asi celkom fajn vzhľadom na to, že tá stratégia je dosť dôležitá pre budúcnosť jednotného digitálneho trhu. A či, kým už hovoríme o tom digitálnom trhu, uh, tak chcem pripomenúť, že eh, toto je elektronické e-meeting, všetky dokumenty sú k dispozícii, okrem toho je eh, schodza streamovaná. Je to na stránke Europarlamentu. Tento vestník je tiež k dispozícii a teda je možné sledovať schôdzu aj online. Toľko moje oznámenia zatiaľ. Spokojný, dobre. Schválenie zápisnice z posledných dvoch schôdzí. Máte to tiež online. Môžeme ich považovať za prijaté, ak nie sú žiadne výhrady do konca tejto schôdze. Áno, dobre. Takže aktualizácii, aktuálne informácie o trialógoch. V prvom rade, čo sa týka trialógov DSM, digitálneho jednotného trhu. Ja som bola spravodajkyňou pre výbor pre vnútorný trh, pokiaľ ide o práva používateľov. E, určite viete, že to bolo úspešne završené a tak čo sa týka ukončenia roamingu, ako aj zabezpečenia toho, že do európskej legislatívy prejdú ustanovenia o legis- e, neutralite siete. A e, niektoré z tých výhrad rady boli tiež prebraté, najmä aby sa zabezpečilo, že operátori sa nedostanú do stratovej pozície, bolo to teda dlhé rokovanie. Diskusie takmer skolabovali okolo jednej nad ránom, ale podarilo sa nám všetkých do toho opäť zapojiť a o druhej sme teda mali dohodu. Z pohľadu e, priorit IMCO sme dostali, sme sa dopracovali veľmi dobrej dohode vďaka vynikajúcej podpore nášho, nášho týmu, nášho sekretariátu. E, takto sme tiež dobre koordinovali sa s tieňovými spravodajcami, ktorí nám veľmi pomohli. Čiže spotrebitelia budú mať e, výhody týkajúce sa teda zrušenia roamingu, budú tam lepšie podmienky, pokiaľ ide o prechod medzi jednotlivými operátormi, potom, e, potom sa tam veci týkajúce sa SMS-iek, e, teda oceňovania SMS správ, potom tam bude, takisto budú nástroje týkajúce sa kontroly spotreby pri dátovom roamingu, čiže môžete prepínať dátový roaming, keď to bude potrebné. Uh, no, monitorovať, koľko dát spotrebujete, to je dosť dôležité. Čo sa týka neutrality siete, e, v zmluvách e, budú spotrebitelia upozornení na nejaké e, opatrenia týkajúce sa teda správy dátových tokov, takisto pokiaľ pôjde o nejaké obmedzenia objemov, možnosti upload, teda rýchlosti uploadu, downloadu. No a to, ak teda nie sú spokojní s výkonnosťou internetu, v telefóne tiež budú môcť eh, prijať určité kroky. Eh, viem, ako je to u nás, alebo možno aj v Belgicku, že eh, slúbujú vám nejakú internetovú službu, očakávate nejakú úroveň a potom zistíte, že to, čo vlastne dostávate, je úplne iné. Takže tiež tam bude možnosť nápravy, teda ak nebude poskytovaná služba primeraná, tak spotrebitelia e, budú mať možnosť nápravných opravných prostriedkov. Napríklad budú môcť odstúpiť od zmluvy. No a potom je tam klauzula minimálnej harmonizácie, čiže ak by e, krajiny chceli silnejšiu legislatívu, budú môcť. Budú tam e, ďalšie usmernenia týkajúce sa napríklad aj postupov reklamácií. Takže to je dosť dôležité pre náš výbor, ktorý vám úzko spolupracoval so spotrebiteľskými organizáciami. A ešte raz ďakujem tieňovým spravodajcom. Ďalší trialóg sa týkal informácie, eh, bezpečnosti siete a informácií. Nech sa páči kolega Šváb. Ďakujem pekne, Vicky, kolegyňa, kolegovia, Katrin, Robert, Maria, Olga, pani Jakonsari, Pascal. Som veľmi rád, že sa opäť stretávame ešte pred letnou prestávkou a že sa môžeme pozrieť na to, čo sme dosiahli, pokiaľ ide o bezpečnosť siete a informácií. Ja som e, trošku zaskočený, že sa teraz snažíme dosiahnuť dohodu s tretím predsedníctvom o tejto téme, vzhľadom na to, že e, každým dňom sa objavujú nové prípady kybernetického ohrozenia európskych spoločností, verejnosti, verejných inštitúcií. Ale naozaj e, dúfam, že členské štáty pochopia, že tento právny návrh má zmysel iba vtedy, ak dokážeme e, ním niekoľko problémov vyriešiť a ak sa nám podarí urobiť dôveryhodné e, kroky smerom k režimu bezpečnosti siete. A preto, pani predsednička, 24. júna – 24. júna nám bol aktualizovaný mandát a 29. júna sme sa v trialogu v zásade dohodli na vzájomnom eh, pochopení tých základných princípov, avšak e, ich dotvorenie sa nám ešte nepodarilo, teda e, to bolo podľa mňa potrebné teraz povedať, pretože rada už tak povediac oznámila nejaký, nejakú prelomovú dohodu, ale my sme sa e, na nejakých zásadách síce dohodli, ale pokiaľ ide o to preformulovať na konkrétne požiadavky, to ešte bude veľká úloha, no ale naďalej som optimistom. Myslím, že s luxemburským predsedníctvom sa nám to v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch podarí. Všetci tieňoví spravodajca k tomu zásadne prispeli. Chcel by som sa všetkým srdečne poďakovať. V troch bodoch Tri body si zasluhujú z pohľadu parlamentu mimoriadnu pozornosť. Jednak identifikácia kritickej infraštruktúry, v smernici samotnej chceme mať kritéria nielen prierezovo medzi sektormi, ale aj špecificky pre jednotlivé sektory, aby sme mali jednotný porovnateľný prístup e, medzi členskými štátmi, čiže aby to bol skutočne taký prístup e, z pohľadu jednotného trhu, e, zákonodárcovia chceli tie delegované právne akty, chceli odmietnúť tie delegované právne akty, ako ich pôvodne navrhla komisia. No a potom k lepšej kontrole realizácie smernice, najmä pokiaľ ide o identifikáciu kritickej infraštruktúry, my ako Európsky parlament žiadame postupenie ešte podrobnejších informácií zo strany členských štátov, avšak nie odovzdanie e, alebo postupenie jednotlivých poskytovateľov, pretože tu členské štáty e, často úplne právom majú e, výhrady týkajúce sa bezpečnosti, ktoré nadniesli a preto teda nechceme e, žiadať e, informovanie o tých poskytovateľoch, ale e, chceme e, vlastne vedieť, aké kritérie sa týkajú tej infraštruktúry. No a po tretie, pokiaľ ide o tú skupinu spolupráce pod tlačenku 8a, tam ide o diskusiu um, opatrení na identifikáciu kritickej infraštruktúry. Zatiaľ sa to má diať iba na požiadanie jedného členského štátu, avšak to podľa mňa nemá zmysel, pretože všetci by mali mať záujem o to v členských štátoch, aby všetkých 28 približne vedelo, čo, tých os, čo tie ostatné členské štáty v zásade robia, pretože nemusia teda informovať o konkrétnych e, poskytovateľoch alebo prevádzkovateľoch, Um, a pokiaľ ide o tých tzv. Internet Enablers, rada tu jasne z nás vyjadrila svoju pozíciu. My sme sa dohodli na tom, že tá kritická infraštruktúra musí byť oddelená od tých Internet Enablers, pretože tam uh, sú rôzne aspekty. Uh, a mm, do zajtra som poprosil tieňových spravodajcov, aby mi k tomu dali nejakú reakciu, e, aby sme ešte do, doriešili niekoľko detálnych otázok a mohli ich potom prebrať podrobne na ďalšom dialogu. Luxemburské predsedníctvom rady dúfa, že na jednom zasadnutí trialógu by sme to mohli e, završiť, ukončiť. Ja som samozrejme k dispozícii. Myslím si, že ďalší krok tiež ešte zo sebou prináša určité ťažkosti, ale dúfam, že sa nám to podarí a dúfam, že potom v tomto výbore dosiahnutý výsledok získa širokú podporu. Takže ešte raz srdečná vďaka všetkým tieňovým spravodajcom a dúfam, že po letnej prestávke predsa len e, dojde aj k určitému veľkému posunu v tejto téme. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Áno, aj eh, od zainteresovaných subjektov chceme, chceme nejakú spätnú väzbu. Ďakujem, Andreas, za eh, vašu prácu. Určite to nebolo jednoduché. Takže, ďalší bod na programe je správa o neferových obchodných praktikách v, v potravinovom dodavateľskom e, reťazci. E, takže spravodajcom je De- David Jackievič. E, a dávam slovo spravodajcovi. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, chciałbym... Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyňa a kolegovia. Chcem v stručnosti predstaviť návrh správy, ktorý som vypracoval, pokiaľ ide o nekalé praktiky v potravinovom dodavateľskom reťazci. E, práca na správe, ktorá vyplynula vlastne z oznámenia Komisie parlamentu a ECOSOKu z júla 2014. Tento dokument sa týkal boja proti nekalým eh, praktikám v dodavateľskom reťazci potravín a aby som teda povedal niečo k pozadiu práce na tomto dokumente, chcel by som pripomenúť, že debata o tejto téme a prvé úsilie nájsť riešenie v tejto téme sa tu v parlamente a v iných inštitúciách eh, tak, tak sa to, to dialo už mnohé roky. Máme tu možno 20 dokumentov k tejto téme. Najrelevantnejší dokument je uznesenie Európskeho parlamentu z júna 2012 o nerovnováhách v potravinovom dodávateľskom reťazci. Potom je tu dokument z roku 2013 o nekalých obchodných praktikách potom e, v roku 2010 vzniklo fórum na vysokej úrovni pre zlepšenie fungovania potravinového dodávateľského reťazca, potom tu bolo oznámenie komisie parlamentu e, z roku 2013 a správa našich kolegov v parlamente. A najrelevantnejšia e, správa bola správa Koraci, Koraca Bild a De Young Všetky e, tieto dokumenty ukazujú, že nekalé praktiky sú veľmi rozšírené, veľmi škodlivé, najmä pre malé a stredné podniky. Obmedzujú e, ich schopnosť e, prežiť na trhu, obmedzujú ich schopnosť príjmať aj rizika a mimoriadne nevyhodné je to v cezhraničnej situácii. No a snaha nájsť riešenie na odboranie týchto negatívnych trendov v potravinovom dodávateľskom reťazci E, takáto snaha tiež už sa vyvíje niekoľko rokov, ale zatiaľ sa nám nepodarilo e, odbúrať tieto praktiky. A preto výsledkom mojej práce je sformulovanie veľmi jasnej výzvy na e, Európsku komisiu, aby pripravila jasný, jasné, jednotné a záväzné definície nekalých obchodných praktik a aby tiež pripravila jasné pravidlá a predpisy EÚ na vlastne zákaz takýchto praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci. E, aby sme teda mali, e, aby sme podporili e, čestné a transparentné vzťahy medzi dodávateľmi a predajcami potravín aby sme dokázali ukázať, kto zodpovedá v tom verejnom sektore, aby sme zabezpečili, že zásady budú e, dodržiavané e, v tom boji proti nekalým obchodným praktikám. Čiže tento, táto výzva na Európsku komisiu vychádza z poznatku a z poznatkov, ktoré sme nadobudli v rôznych európskych inštitúciách a orgánoch, ale aj e, vychádza z poznatkov, ktoré som získal na základe konzultácií, osobných konzultácií, korešpondoval som s viacerými inštitúciami, inštitúciami, ktoré sú aktívne v EÚ. Takisto sme mali workshopy v Európskom parlamente, kde sme si vypočuli ľudí z praxe, ľudí, ktorí sú zapojení v tomto procese, poznajú sektor, poznajú problémy v mm, potravinovom dodavateľskom reťazci. Počas seminára, workshopu v parlamente v marci tohto roku sme dostali aj informácie o veľmi konkrétnych prípadoch rôznych nezrovnalostí a problémov medzi dodávateľmi a ich obchodnými partnermi. Máme málo času, takže nebudem zachádzať do konkrétnosti jednotlivých prípadov s nezrovnalosťami. Tie sú uvedené v mojom návrhu správy. Dovolte, aby som uviedol niekoľko prípadov, ktoré ukážu, aký veľký je tento problém, aby sme si uvedomili jeho závažnosť. Poprvé, dámy a páni, hovoríme o sektore, kde pracuje 47 miliónov ľudí v Európe. Je to trh s celkovou hodnotou 8, vyše 8 miliard eur. Je to o situácii, keď 84 európskych dodavateľov, ktorí zásobujú veľké reťazce, sú obeťou zlých zmluvných podmienok a hrozí im, že ich výrobky budú stiahnuté zo zoznamu výrobkových partnerov, pokiaľ neakceptujú ne- neodôvodnené podmienky alebo ceny. Dochádza k znižovaniu cien a 60 bolo prinútených platiť bez toho, že by dostali nejakú kompenzáciu. O, to je tá situácia. Podobne podľa dokumentu, ktorý spomínam, je aj ďalší dokument, ktorý má závery, kde sa uvádza, že treba konať účinne a rázne. A to je uvedené aj v zelenej knihe oznámení komisie z júla 2014. To isté je v záveroch správy Yanga. Podobné závery nájdeme aj v Kraca Bildovej správe a v uznesení parlamentu z januára 2012. Takže by sa mohlo zdať, že je len vhodné v tejto etape konať konkrétnejšie. To znamená, po desiatich rokoch pri vypracovania správ, dokumentov, uznesení musíme teraz definitívne a jasne žiadať alebo obrátiť sa na Európsku komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia. Takže, dámy a páni, keď som pracoval na správe, vypočul som si aj protiargumenty E, k mojim tvrdeniam a chcel by som uviesť niektoré z nich alebo vysvetlenia k ním. Sú takí, ktorí majú pochybnosti o tom, či e, sú tu UTPs a podobne, ale keď pozeráte európske dokumenty, ako aj podklady z výrobcov mlieka na národnej úrovni, spracovateľov e, potravín, expertov na trh a podobne, tak je jasné, že existuje takýto problém. Teraz k samoregulácii. Samozrejme ju potrebujeme, ale to nestačí na to, aby sa problém odstránil. Poprvé, nie je tu záruka dodržiavania týchto zásad a po druhé neodstrania faktor strachu, pretože mnohí podnikatelia nevyužívajú mechanizmy, ktoré existujú, lebo sa boja, že prídu o job. A legislatíva EÚ nezabraňuje ďalšiemu rozvoju dobrovoľných systémov. Dobrovoľné systémy sa môžu rozvíjať, možno o nich e, uvažovať, keď bojujeme s UTP. S, čím viacej I kolejny argument, szanowni państwo, to to, iż e, istnieje przecież prawo konkurencji. Takže e, máme rôzne predpisy a aj dobrovoľné systémy, máme zákony o hospodárskej súťaži, ale tie nestačia na to, aby sme bojovali proti UTP. To je len čiastočne pokryté touto legislatívou. Väčšina UTP nespada pod e, zákony o hospodárskej súťaži, pretože majú iné ciele. Legislatíva predsa podporuje, chráni súťaž na trhu. Takže na záver môžem povedať, že kým sme my pracovali na tejto správe, tak náš záver je taký, že potrebujeme reguláciu, definície a musíme vytvoriť e, podmienky pre jednotné situáciu v celej EÚ. Počul som aj názor, že musíme to odložiť, kým nepríde komisia s výsledkami svojej práce, ale voči tomu by som chcel namietať, a chcem požiadať mojich kolegov v parlamente o to, keďže som hlboko presvedčený, že my to dlžíme našim voličom, dlžíme to všetkým tým, ktorí majú záujem o takéto e, nekalé obchodné praktiky UTPs. Musíme e, využiť túto šancu, využiť naše znalosti a nemalo by to E, všetko závisieť na tom, čo sa stane na budúci rok. My predsa nevieme, čo sa stane na budúci rok. Nevieme, čím príde na budúci rok. Takže ja vás chcem požiadať, aby sme toto riešenie neodkladali do budúceho roku a aby sme vyslovili jasné stanovisko, jasný postoj, jednomyselný jasný postoj teraz. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, by som chcela privítať medzi nami spravodajkyňu z výboru AGRI. Áno, ďakujem, ďakujem a veľmi sa teším, že riešime momentálne tento problém a sa mu venujeme spolu s kolegami v roku 2009 2010 sme naozaj ukázali e, tento skutočný problém, o ktorom spravodajca veľmi jasne hovorí. Poukázali sme na tom vo viacerých správach Európskeho parlamentu mojej správe, viacerých iných správach, napríklad pán De Jong o akčnom pláne. Keď ja som pracovala na mojej správe, Mala som veľmi veľa konzultácií všetkých zainteresovaných strán a koleg- s kolegami a my sme naozaj identifikovali nekalé postupy ako ten najväčší problém, pred ktorý by mal parlament a EÚ riešiť. Je to jedna kapitola v mojej správe, ktorá to rieši. Žiadali sme komisiu, aby to definovala, aby sa tým zaoberala. Spojili sme aj síly s Marian. Viete, že ja som vás, sa na teba obratila, že som budovala mosty s výborom Agri. Snažili sme sa spolupracovať, aby sme nemali imko na jednej strane, Agri na druhej strane pretože tu nejde o to, že kto je na strane farmárov a kto nie. Tu ide o to, že sme identifikovali problém, máme nekalé postupy v e, zmluvách B2B a nehovoríme to o tom, že veľký proti malý, malý proti veľkým. My tu máme obrov, ktorí vyhrali medzi sebou súdy, máme problémy pirátstva a tak ďalej a tak ďalej. A je to veľký problém e, kúpnej sily supermarketov v porovnaní s farmármi. A to všetko je v uzneseniach parlamentu, ktoré sme v pléne schvalovali vždy veľkou väčšinou. A môžeme hovoriť o detailoch a môžeme mať veľmi široké, transparentné debaty o tomto, ale to, o čom hovoríme dnes, je, že aké sú riešenia, čo môžeme spraviť na to, aby sme efektívne riešili tento problém. A opäť, roky roku cez sme skúmali legislatívu, nelegislatívne možnosti, dobrovoľné iniciatívy, samoreguláciu a podobne. A to, čo sa nám podarilo znovu urobiť, bola tímová práca parlamentu a chcem sa poďakovať každému, kto sa k nám pridal. Bol to historický pokrok spolu s komisiou, ktorá bola pre nás vynikajúcim partnerom. My predsa nepracujeme proti komisii, e, milý spravodajca. My spolupracujeme. Oni majú analýzy, informácie, znalosti, konzultácie. Takto robíme všetko v tomto parlamente. My predsa nepracujeme nezávisle od komisie. My pracujeme s komisiou, ale súhlasíme alebo nesúhlasíme s tým, čo nám komisia predloží my jednoducho neignorujeme proces hodnotení a analýz a posúdení vplyvu, ktoré predkladá komisia. Takže dneska je taká situácia, že parlament, veľká väčšina parlamentu sa rozhodla nasledovať iniciatívu dodavateľského reťazca. Prečo je to e, také prelomové? Videli sme totiž ten vývoj od ignorancie, neriešenia problému a vyvíjania tlaku stále väčšieho čo nám podarilo priniesť k stolu všetkých zúčastnených zástupcov farmárov, supermarkety, nezávislí obchodníci, európsky obchodníci, EU-commerce a podobne. Každý bol okolo toho stola. Netrvalo to týždeň, nebolo to za týždeň, trvalo to roky a spolu komunikovali a prišli nielen so zásadami, nielen s etickým kódexom, ale aj s, s vykonávacími opatreniami a potom sme sa rozhodli, že to budeme riešiť na vysokom fóre dodavateľského reťazstva a že tam bude komisia, že to bude skupina B2B. Nechceli sme budovať nové štruktúry. Využme, využíme to, čo sme mali, čo sa teraz ale stráca, oživme to. A robili sme to spolu. A čo je výsledkom? Výsledok je nie niečo dokonale, niečo veľmi pomalé. Keď si pozriete moje prejavy, každý deň hovorím, čas beží, musíme ísť rýchlejšie. V júni sme mali, v januári 2015 sme mali v tomto parlamente e, také inventarizačné podujatie o tom, ako táto iniciatíva dodavateľského reťazstva fungovala. Dosahujeme pokrok, vznikajú národné platformy, v ktorých sú zapojení farmári. V Českej republike posledná v máji Prichádzajú ďalšie. Máme viac ako tisíc firiem v Európe, ktoré vstúpili do iniciatívy dotávateľského reťazstva, vrátanie malých podnikov. A môj problém je taký, že keďže tento pokrok pokračuje, tak my tu hovoríme o oznámení komisie, ktorá bola priebežnou správou a čakáme na to e, záverečné e, e, hodnotenie, závažné hodnotenie, ktoré robia externí experti. Je to závažná prebiehajúca práca a ja sa bojím, pani predsednička, tu skončím, keď mám veľa toho, čo by som chcela povedať. Takže chcem len jednoducho povedať toto. Toto je iniciatíva dodavateľského reťazca. Všetky krivky idú hore. To znamená, že dochádza k pokroku. Naša úloha by, mal, by nemala byť ohroziť proces, ktorý prebieha. Nemali by sme ho radšej podporiť, aby sa realizoval a čo sú tie skutočné problémy, o ktorých hovoria farmári? Boja sa, presne ako ste vy povedali, boja sa, ja tomu rozumiem. Ja som z eh, mliekarenskej rodiny, my produkujeme mlieko a my máme aj malú firmu, ktorá predáva produkty supermarketom a potom sme stratili tento trh, supermarkety nás vyhodili. My sme v mojej rodine stratili veľa peňazí, a ja si myslím, že ja mám tú dôveryhodnosť o tom hovoriť a hľadám efektívne riešenia. Nechcem znovu začať konfrontáciu. Tu sme mali a strat- bavili sme sa jej. Prešli sme od konfrontácie k dialogu a nechcem e, sa vrátiť e, ku konfrontácii, pokiaľ ja budem tieňovou spravodajkyňou EPP. V tejto sprave navrhujete silnú legislatívu, zákaz UTP ale z akých dôvodov? Sú tu všetky tie štúdie, máme ich, poznáme ich, o ktorých ste vy hovorili. Čo sa zmenilo? Kde máte nejaký dokument nezávislého, váž, za, seriózneho, dôležitého hráča, ktorý nie je robistom, ktorý je nestranný, ktorý povie, že sme skartovali iniciatívu dodavateľského reťazca. A keby prišla nová legislatíva komisie, nebolo by to nielen zbytočné, ale oslabilo by to proces, ktorý e, oslabilo to proces, ktorý sa začal. I preto, e, kolegovia, vám zízam, nezabíme dieťa, ktoré ešte potrebuje mliečko, ktoré treba kojiť, aby, sa, aby vyrastlo. Takže táto správa podľa mňa nie je dobrá, nie je, včas, nie je správne načasovaná. Mali by sme počkať na výsledky komisie. Toto, čo tu navrhujete, nie je lepšia e, e, regulácia. Žiadať od komisie novú legislatívu je teraz kontraproduktívne, zbytočné a je to presumcia e, a má, ohrozuje to proces, ktorý prebieha. Mali by sme zjednotiť naše síly spolu s kolegami z Agri, aby sme bojovali za veci, ktoré sú dôležité pre farmárov. Ide o tri veci. Nezávislé žaloby, nároky bez anonimného charakteru, pretože by mohli stratiť e, potom svoje podniky, potom nezávislé riešenie sťažnosti týchto nárokov, aby to nebol supermarket, ktorý rozhoduje, či spáchal nejakú nekalú, nekalý postup a potom sankcie. Ja nehovorím, že máme všetky riešenia, všetko je fajn, ja hovorím, že rokovania prebiehajú, došlo k pokroku, pracujme s tým. To, ako je táto správa napísaná a návrh legislatívy v nej, najmä odsek 12 a 19, hovoria o nedostatočnosti samoregulácie v boji proti UTP a tak ďalej. Čo, na čom to stojí? Potom komisia má prísť s konkrétnym návrhom legislatívy na zákaz UTP. Ako môže komisia zakázať UTP v potravinovom reťazci? A kto to bude potom tento zákaz vykonávať, presadzovať? Kde je tá policia? A pani predsednička, ospravedlňujem sa, že som bola dlhá, ale myslím, bolo dôležité, aby parlament uh, pracoval konzistentným spôsobom a vychádzal z toho, čo chce väčšina, o čom sme už hlasovali, a aby sme sa neotočili o 180 stupňov bez toho, že by sme stáli na nejakých reálnych dôkazov, dôkazoch. Teším sa, že som sa mohla prísť a že môžem byť účastná tejto debaty. Ďakujem, Olga. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po česky. Na úvod by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za tento text. Nemám k nemu také kritické pripomienky ako moja predrečníčka, pretože ja si myslím, že spravodajca odviedol naozaj dobrú prácu. V tejto prvej etape vytvoril základy našej ďalšej debaty, ďalšieho snaženia. Ja si myslím, že návrh správy komplexne opisuje situáciu v potravinovom reťazci a ja sa súhlasím so spravodajcom v tom, že nekalé obchodné postupy sú závažný postup, e, problém, ale to nikto nespochybňuje a vyžaduje si teda zvýšenú pozornosť. Pod podporujem dlhodobý a komplexný prístup v tejto oblasti poľnohospodárskej politiky vnútorného trhu s potravinami a fungovaním e, potravinového reťazca, pretože si myslím, že potrebujeme dosiahnuť väčšiu rovnováhu vyjednávacích pozícií v celom reťazci, tak aby sme mohli poskytovať spotrebiteľom kvalitné potraviny, zlepšiť konkurencieschopnosť a zabezpečiť udržateľnosť potravinového trhu koncentrácia na stále, väčší, na stále menší počet veľkých hráčov môže mať negatívny dopad totiž. Myslím si, že treba zlepšiť transparentnosť v celom reťazci, vrátanie transparentnosti cien a treba znížiť dopad nekalých obchodných postupov na fungovanie vnútorného trhu. Otázkou je, ako odstrániť túto nerovnováhu, tieto rozdiely v dôsledku UTP, alebo ako ošetriť to kritické miesto v potravinovom reťazci, to je vzťah medzi výrobcami a obchodom, ako aj postavenie polnospodárskej prvovýroby v reťazci, ale určite sa tomuto budú po, podrobnejšie venovať kolegovia v svojom stanovisku z výboru AGRI. Súhlasím aj, že samoregulácia, i keď jej význam nemožno podceňovať, nepomôže veľmi bo- účinnému boju v- proti UTP. To nestačí. Je to slabé, pretože sa nedá účinne vymáhať, tak ako to hovorí aj spravodajca, a nevzťahuje sa na celý dodávateľský reťazec a nie je v ňom dostatočný počet firiem táto dobrovoľná iniciatíva zo strany spoločnosti má byť podporovaná komisiou a uvádzam, ak sa, a vítam, ak by sa do tejto iniciatívy zapojilo viac obchodníkov, mikropodnikov a MSP. Vhodný nástroj na zamedzenie dominantného postavenia na trhu je podľa mňa kombinácia dobrovoľného prístupu a legislatívy Riešenie legislatívy v zneužívaní trhovej sily na úrovni EÚ by mohlo mať podobu všeobecného rámca požiad- požiadaviek na dodavateľské vzťahy, ktoré treba naozaj potom aj vymáhať, skutočne vymáhať. To je priorita, na ktorej by sme sa mohli všetci dohodnúť a myslím si, že funkčný model je ten, ktorý opisuje pán spravodajca v bode 8 na svojej správy Súhlasím aj s tým, že treba mať jasnú definíciu nekalého obchodného postupu, vrátanie konkrétnych prípadov. Za dôležitý faktor v obchodných vzťahoch považujem faktor strachu, A je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako ten strach prekonať. Potom by som chcela ešte uviezť, aký má vplyv UTP na konečného zákazníka. To správe chýba. Tento dopad na koncových spotrebiteľov je takýto. Dochádza k, ne, dochádza k neumerne vysokým maržám v dôsledku E, sily pri vyjednávaní, koncentrácia na trhu, znižovanie kvality kvôli tomu, že sa tlačí na nižšie náklady. Tlak na cenu vidíme totiž v celom dodavateľskom reťazci a v dôsledku asymetrie musia výrobcovia obmedzovať investície, inovácie, zhoršujú sa pracovné podmienky, šetria na pracovníkoch, surovinách. To všetko je dôležité, podľa mňa má byť súčasťou debaty, aby sme vytvorili fungujúci potravinový reťazec v EÚ. Toľko z mojej strany do tejto úvodnej debaty a teším sa na spoluprácu s pánom spravodajcom aj ďalšími tieňovými spolu, e, spoluspravodajcami. Ďakujem. Robert, prosím. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, naozaj toto je strategická, veľmi citlivá téma a veľmi komplexná. Ďakujem spravodajcovi, pretože má pravdu, keď hovorí, že je mnoho malých a stredných podnikov, ktoré majú strach z toho, čo by sa mohlo udiať, že sloboda prejavu e, nie je dnes e, témou dňa, že tu nemáme transparentnosť, že niekedy e, tu podliehame E, všelijakým takýmto e, nátlakom zo strany tých potravinových reťazcov, takže je veľmi dobre opísané v jeho správe všetko to, čo štáty, respektíve to, čo sa mohlo udiať, aby veci sa nezhoršovali ešte oproti tomu, aké sú, hoci dnes sú veľmi vzdialené od uspokojivé. V rámci tohto parlamentu, v, tejto komisii, v tomto výbore, toto nie je nová téma je tu správa napríklad pána De Jonga, ehm, je tu Marina správa, to sú veľmi dôležité správy z predchádzajúceho volebného obdobia, ktoré nám pomôžu v tejto téme. Takže ehm, poznáme aj to dobré, aj to zlé, ehm, poznáme to z tej legislatívnej práce, pretože často sa vlastne venujeme tejto téme. Máme bez toho, aby sme tu mali nejaké dokonalé hodnotenie, vieme si asi predstaviť, čo všetko e, to môže znamenať pre fungovanie ekonomiky, pre e, podniky, pre malé a stredné podniky obzvlášť, jednak zo strany konkurencieschopnosti, keďže e, niektoré tieto nekalé praktiky podkopávajú aj obchodné iniciatívy. Čiže všetci sa, myslím, zhodneme na jednom bode a síce, že naša otázka je, e, ako konať. Musíme teda konať, musíme konať efektívne, ale No, toto je naša úloha zákonodarcov, aj keď momentálne diskutujeme ešte o iniciatívnej správe. Tu sa vlastne dostávame k jadru e, našej misie, čiže keďže toto je veľmi dôležitá téma, Eh, preberali sme ho ju z rôznych aspektov. Musíme naozaj efektívne konať. Ja by som mal dva, tri také jasné princípy. Poprvé, v takejto téme si myslím, že nie je možné, aby sme nespolupracovali v súčinnosti s Európskou komisiou. Európska komisia nesmie byť s nami v nejakej súťaži, ale musí s nami sa maximálne koordinovať, musí pripraviť iniciatívy, nejaké analýzy a my musíme e, žiadať, aby to urobila čo najrychlejšie aby sme prijali teda nejaké pozmeňovacie návrhy, aby, bolo, eh, aby bol ten predpis čo najlepší, ale samozrejme, aby aj tá prípravná práca bola čo najlepšej kvality. A nemôžeme, podľa mňa, tu eh, ísť nejak eh, o preteky s časom, mm, aby sme sa vyhli riziku, že nebudú napríklad dostatočne dobré tie analýzy. Čiže, aby som to povedala úplne presne, ja očakávam uh, o mnoho viac e, z tej správy o Supply Chain Initiative, ktorú oznámila komisia. E, myslím si, že tá, tá správa by mala byť nezávislá, objektívna a objasní, myslím, že tie jasné, teda tie, tie hlavné e, princípy, ale zároveň si myslím, že to pôjde mimo nejakého toho ideálneho eh, postupu, ak by sme teraz eh, čakali na uzatvorenie tejto správy. Takže musíme sa mm, zapojiť. Je to úloha voči našim eh, voličom. Napríklad teda predseda komisie prišiel so svojím sloganom Better Regulation, Less Regulation a teda treba žiadať, aby parlamentné iniciatívy e, boli koordinované s nejakou hodnotiacou prácou, prípravnou prácou Európskej komisie. Čiže v tomto bode myslím, že naozaj musíme postupovať rýchlo. Nemôžeme čakať ešte dlho len tak ale musíme sa koordinovať medzi európskymi inštitúciami a naozaj by som chcel aby sme počkali na správu komisie, ktorá e, teda aby sme mohli vychádzať z tejto hodnotiacej správy, čo bude ešte lepší text. Takže to je také moje prvé konštatovanie. Druhé, je to komplexná citlivá téma, teda netreba zabúdať, že toto sú otázky, ktoré sa týka všetkých našich e, členských štátov veľmi dlho národná legislatíva sa veľmi odlišuje medzi jednotlivými štátmi a ja nechcem, aby sme Samozrejme, že musíme v danom momente teda prijať nejakú legislatívu, ale nechcem, aby sme boli ako slon v porceláne, aby sme ničili to, čo už existuje a funguje. Najmä u nás vo Francúzsku je mnoho vecí, ktoré sa v tejto oblasti udiali a teda to ešte neznamená, že všetko dokonale funguje, že sa tam veci nedajú reformovať, ale legislatíva, ktorá by bola unáhlená, by mohla naopak poškodiť e, tomu, čo funguje a mohol by to byť krok v, späť v oblasti tejto ochrany pred nekalými obchodnými praktikami. Takže toľko som chcela povedať, toto je dnes prvá výmena názorov a vidíme, ako sa snažíme vlastne vytvoriť nejaký strategický rámec. Toto je ten strategický rámec, v ktorom sa musíme pohybovať, musíme eh, brániť malé a stredné podniky. Je správne povedať, že netreba zabúdať na spotrebiteľov. Spotrebitelia sú samozrejme tiež v jadre tohto všetkého, v centre všetkého. No a sú medzi našimi prioritami a my sme náš výbor, teda my sme výbor, ktorý ich mm, bráni, bráni ich práva. Myslím, že no, ešte taká malá pripomienka na záver. Chcel by som povedať, že podľa mňa nie je normálne, aby ten včerajší dátum, ku eh, včerajšiemu dátumu bola k dispozícii iba anglická verzia tej správy. Naozaj nemôžeme naďalej akceptovať to, že pracovné podmienky tohto parlamentu sa zhoršujú, najmä pokiaľ ide o jazykovú oblasť. Takže a toto je taká, taká dôležitá téma, ktorej Ehm, naozaj už veľmi dlho pracujeme, takže ja oficiálne chcem, a myslím si, že aj e, teda kancelár nášho výboru, ale všetci, všetky pracovné týmy v tomto parlamente by sme mali upriamiť svoju pozornosť na to, že sú pravidla v Európskej únii a nie je tu len jeden oficiálny jazyk Európskej únie a Európskeho parlamentu. Máme dohody, podľa ktorých treba pracovať a teda musíme ich uplatňovať. Ďakujem, pani predsednička. Um, just bear with us because the... Ale malo by to byť eh, k dispozícii vo viacjazyčnej verzii. Rozumiem tomu, čo ste povedali, ale my si zistíme, prečo sa tak stalo. V šiestich jazykoch to už je k dispozícii, takže zdá sa, že je problém s francúzským prekladom, ale určite by tomu tak nemalo byť. Mm, možno, že vzhľadom na um, obdobie roka. Áno, prepačte, ospravedlňujeme sa aj spravodajcovi. Malo by sa to určite zohľadniť v časovom harmonograme a nestalo sa tak. Denis, e, prosím. Thank you, Vicky. Ďakujem pekne, Vicky. Ja si myslím, že aby sme sa vrátili v histórii, trošku tak ja som si prečítal svoju správu o EU Retail Action Plan a o vzdelávacích eh, a o UTP. Za posledné dva roky by sme mali prehodnotiť, čo sa všetko stalo a zistiť, aká je vlastne aktuálna situácia. Ja som sledoval diskusie vo výbore pre v spoločný trh a taktiež debatu kolegov v iných výboroch. My sme si mysleli, že je to pre nás jednoduché a taktiež aj pre Európsky parlament, aby sme hneď skočili do toho legislatívneho procesu, ale je to veľmi citlivá debata a počuli sme uh, od napríklad farmárov, ktorí vyjadrili obavy alebo od malých a stredných podnikov, že ak by legislatíva existovala a ak by sa mohli obrátiť na súdy, ak by mohli žalovať supermarkety alebo tých e, sprostredkovateľov, ktorých e, zisky sú o mnoho vyššie než na úrovni výrobcov, tak um, aj toto by sa malo potom zohľadniť. Ak by však chceli proti ním bojovať, tak e, by si to vyžadovalo e, ďalšie kroky, ale boja sa, pretože potom asi nebudú mať odberateľov. Ak sa obratíte na súd, je e, celý postup dosť náročný a preto sme si povedali, že v ideálnom prípade by sme skôr naplánovali fungovanie samoregulačných štruktúr, mediátorov, ktoré by zabezpečili aby jednohlasné sťažnosti na jednej strane fungovali a taktiež odporúčania, ktoré by implementovalo toto odvetvie a mali by sme potom zistiť, či to bude fungovať. A taktiež sme sa zamerali na vymožiteľnosť práva v tomto momente, na tieto mechanizmy my sme sa posunuli teraz trošku ďalej a je čas na určité vyhodnotenie. Toto bola úloha e, správodajcov. Ak však viete, že komisia to robí, e, komisia zadala externú štúdiu, ktorá by nám poskytla túto informáciu, či, či tieto mechanizmy sú schopné urobiť to, čo od nich očakávame v praxi. Preto je trošku zvláštne, ak by sme zatvárali oči a skákali len jedným smerom, Mali by sme to robiť pekne, postupne, krok za krokom a mali by sme si pozrieť fakty a e, mali by sme preskúmať, čo dobre funguje ja by som bol rád, keby sme mali mechanizmus, ktorý by dobre fungoval nielen symbolickú legislatívu, e, kvôli ktorej by sme potom mali dobrý pocit a ľudia, e, ktorí nás lobujú, by e, potom boli tiež spokojní, ale farmári to nebudú môcť použiť. Podľa môjho názoru ide o prázdnu legislatívu. A ja myslím, že by sme sa mali presvedčiť o tom, že legislatíva, ktorú vytvoríme, bude naozaj fungovať. Nemalo by to byť možné na základe správy, ale až na základe reálneho posúdenia toho, či to skutočne bude možné v praxi. Mali by sme mať aj s komisiou o mnoho širšiu debatu o použití legislatívy práve v tomto bode a nemôžem podporiť e, spôsob, ktorým postupuje v tejto veci správodajca. Ďakujem. Thank you. Igor Soltes. Ďakujem pekne. Pán uh, Igor uh, Šoltes za zelených. No, any... Nie, nechcete sa vyjadriť? Niekto iný za zelených sa chce vyjadriť? Marko Zulo, prosím, za FTD. Áno, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi za odvedenú prácu. Aj ja by som k tomu chcel niečo dodať. Samozrejme, že tu ide o dôležitú tému, nekalé obchodné praktiky. Nejde len o teoretický, ale o veľmi konkrétny problém pretože môžeme sledovať, ako veľmi sa narušujú trhy týmito praktikami s príslušnými dopadmi nie len pre výrobcov, ktorí nedostanú férovú cenu za tvoj tovar, ale má to dopady aj na spotrebiteľov. Aj túto to má samozrejme cenové dopady a dopady na kvalitu výrobkov pretože to, čo vidíte v regáloch obchodov, sú potom veci, ktorých výroba a predaj je um, spravovaná inou logikou. Tí, ktorí ich vyrobili, nie sú primerane ohodnotení. V hlave mám veľa otáznikov. Samozrejme, že musíme nájsť riešenie tohto problému. Kladiem si ale otázku, ako by to malo byť možné, či iba cestou samoregulácie s dominantnými trhovými pozíciami. Ako by mohol niekto, kto má dominantnú pozíciu na trhu, sa tejto vzdať? To si nedokážem predstaviť. Ako by to malo fungovať? A po druhé, tiež sa mi nezdá byť správne, aby sme záťaž presunuli na plecia členských štátov, pretože ide o vývoj na spoločnom trhu, to znamená, že na európskej úrovni musíme veci uchopiť a upraviť. Potrebujeme výrazne viac informácií. Aj naša správa je dôležitou správou, ktorá je dôležitým príspevkom k práci a bolo by dobré, keby sme mali dve stanoviska, z ktorých by sme mohli vychádzať. Už sa blížim k záveru. Potrebovali by sme minimálne rámcový zákon a konsekventný rámec pre takéto témy v Európe, aby sme mali aspoň minimálne štandardy a potom dobrovoľné záväzky by sa mohli použiť a takto by sa tieto e, nekalé obchodné praktiky mohli obmedziť. Ďakujem. So on my speakers list. Na mojom rečníckom zozname mám uh, pani, pani alebo pána McGunne, uh, pani Mario Grappini, seba a ešte jedného ďalšieho kolegu. Niekto ďalší sa hlási. Dobre, ak tomu tak nie je, tak uh, Pani McGuinness, ďakujem pekne pani presednička, ďakujem aj kolegom z výboru uh, za spoluprácu na vypracovaní tejto spráce. E, tejto správy, prepačte. E, dovolte mi prezentovať niekoľko všeobecných a špecifických komentárov. Nejde len o farmárov, ide o um, spotrebiteľské práva na úrovni farmárov. Ide aj o trvalú udržateľnosť potravinového reťazca, o spoločný trh, o rast. Toto sú vaše špecifické a naše oblasti. Uh, Um, existujú na to rôzne názory, my sme si ich už vypočuli od rána aj na rokovaní výboru AGRI a takto by to malo byť, pretože potrebujeme uh, rozsiahlu debatu o tomto, môj druhý bod. Nemali by sme iniciatívu e, s ohľadom na dodavateľský reťazec, ak by sme e, nemali všetkých tých, pani Koraco, pána Janga a mňa, ktorí e, pracujú na týchto aktivitách. Je tu veľký tlak, ja však mám obavu, že e, sa dopracujeme do atmosféry, kedy e, komisia by um, prezentovala uh, svoju prácu a tým by sa vytvorila určitá atmosféra. Ja mám však trošku iný prístup. My sme vybraní zástupcovia ľudu, musíme mať na zreteli túto dôležitú tému pre našich občanov a nemyslíte si, že v rámci komisie panuje jednotný názor. Vôbec nie. My sme súčasťou rozhodovacieho procesu, v ktorom sa snažíme zlepšiť situáciu, pretože my všetci akceptujeme, že potravinový dodávateľský reťazec je rozorvaný a Nekalé, praktik, nekalé obchodné praktiky sú namierené proti právam spotrebiteľov. Čo sa týka lepšej eh, legislatívnej úpravy, nemyslím si, že by legislatíva k tejto téme bola jednoduchá. Práve naopak, to je najobťažnejšia e, téma. Ale nehovorme, že by sme sa tomu vôbec nechceli venovať, pretože si myslím, že toto by bol potom zlý signál tejto miestnosti sú zastúpené rôzne členské štáty, napríklad Španielsko, Írsko, ktoré už majú legislatívu k tejto téme, pretože ide o problém priamo v členských štátoch. A teraz nastane otázka nás, vybraných zástupcov, či to máme upraviť tu demokratickým spôsobom na európskej úrovni a ako. Veci sa veľmi rýchlo vyvíjajú ja som už určitú dobu pracovala aj s ďalšími kolegami na tejto téme, ale myslím, že by sme mali byť konzistentní, mali by sme konzistentnosť ďalej zachovať. Nemyslím si, že by sme skákali hore-dole k legislatívnym krokom, je to tu tak napísané, ale mojou hlavnou obavou je, že by sme nemali vyslať komisii signál, že sme silní v kramflekoch v tejto téme. Ja si nemyslím, že tie e, lehoty, ktoré sú tam stanovené, by boli reálne. Myslím, že by sme sa tomu postupne mali venovať v priebehu budúceho roka. Mali by sme byť e, otvorení e, voči sebe samým Myslím, že by sme mali dať priestor debate v tomto výbore, ale aj v iných výboroch. Ja viem, že máme málo času. Vítam spoluprácu, vítam túto správu. Moja správa sa dostane na jeseň do výboru Agri a dúfam, že kolegovia sa k nám pripoja v tejto veľkej e, debate. Toto je kľúčový záujem našich obyvateľov. Ide o základný potravinový dodávateľský a spracovateľský reťazec. Ja si myslím, že nám táto situácia hovorí, že náš trh je nedokonalý a musíme ho vylepšiť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Andreas Šva, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa rád poďakoval e, spravodajcom, e, tieňovým spravodajcom a kolegom, ktorí spolupracovali. Ja si myslím, že musíme musíme povedať jednoznačne, že tu nehovoríme o ťažkostiach, pri rozdeľovaní agrárnych produktov obchodnými reťazcami, ale hovoríme o nekalých obchodných praktikách. Čiže nemali by sme hovoriť iba o špecifickom odvetví, ktoré viedlo k tomu, že v predchádzajúcom legislatívnom období sme nevždy konzistentne, a v tomto by som kolegyni predrečníčke odporoval, e, že sme sa nie, nie celkom konzistentne zaoberali touto témou v práci Anny Kurací sa poukazuje na to, že tento problém tu bol prítomný, že by sme sa ním mali zaoberať a ja súhlasím s tým, aby sme na základe správy z vlastnej iniciatívy mali zachovať tlak na oba výbory, ktoré sa zaoberajú touto témou, ale nemali by sme zabúdať, že tu je celý rad um, rôznych iniciatív, ktoré nie vo všetkých členských štátoch fungovali, na to, aby sme v rámci súkromného, súkromného hospodárskeho sektora zabezpečili spoluprácu a krok vpred. Veľmi ma mrzí, že trhová situácia je výrazne odlišná v jednotlivých členských štátoch. Áno, môžeme povedať, že ide o európske problémy, berieme to z európskeho pohľadu, ale bohužiaľ, najmä v polnohospodárskej oblasti v špecifických krajinách sú konkrétne problémy spojené e, so špecifikami národnými. Niekedy boli vytvorené národné zákony na riešenie tejto situácie. Ja som si neistý, že tak rýchlo budeme môcť postúpiť vpred a preto by som sa zasadzoval za to, aby sme aj vo výbore Agri aj v našom e, výbore e, e, boli takí stižiadostivejší vo formuláciách v tejto správe z vlastnej iniciatívy. Musíme vytvoriť tlak na to, aby sa situácia vo všetkých oblastiach obchodu zlepšila a najmä v polnohospodárskej oblasti. A bol by som rád, aby sme pracovali tak, aby sme v spolupráci medzi dvoma výbormi boli konzistentní a aby komisia zaujala jednoznačné stanovisko, aby si nás nepohádzovala medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami a myslím, že potom e, môžeme dosiahnuť to, o čo nám vlastne ide. Ďakujem. Maria Grappini. Mulțumesc mult. Ehm, eu cred că... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že spravodajca a tieňoví spravodajcovia mali veľmi náročnú úlohu, aby nekale obchodné praktiky, ktoré poznáme aj z našich eh, krajín v obchodných reťazcoch, eh, určitým spôsobom popísali. Pre Platí to pre všetky možné výrobky. Ja som sa v tejto oblasti UN angažovala. Andreas povedal, že v jednotlivých krajinách sú špecifické problémy. K tomu mu chcem povedať, že napríklad v Rumúnsku malí výrobcovia mliečných výrobkov, sezónnych výrobkov, ovocinári, zeleninári sa dostali do takej situácie, že mlieko začali vylievať, pretože nechcú, aby zásobovateľský reťazec im naďalej ponúkal takéto neférové podmienky. Samozrejme, že Dominantná pozícia na trhu sa dá definovať rôzne a preto by sme mali popremýšľať o tom, ako by sme mohli snať naložiť s týmito rozličnými definíciami a ako by sme malému polnohospodárovi, ovocinárovi, zeleninárovi alebo chovateľovi dobytka mohli uľahčiť situáciu. Ja som si presne prečítala správu komisie, ale niektoré veci mi nie sú celkom jasné. Je tam e, veľmi veľa um, chýb, nedostatkov, ale v bode 6 sa uvádza veľmi jasne, že praktiky, ktoré prevádzkujú e, tí konkrétni aktéry, sú v niektorých krajinách vyvážané a celkom primerané. Ja si myslím, že takéto tvrdenie potom celú analýzu um, znevažuje. Musíme predsa celkom jasne povedať, že každý má právo obrátiť sa na komisiu a povedať, takúto štúdiu nemôžeme predsa akceptovať, dokonca nezachádzame ešte dostatočne ďaleko. Objavili sa tam otázky, ktoré boli zadané 100 alebo 120 malým podnikom a bol z toho urobený stručný záver. Objavili sa tu údaje, ktoré boli ďalej potom spracované a sprostredkované a napríklad v rumúskom parlamente sa hlasovalo o etickom kódexe dodávateľského reťazca voči malým podnikom. To bolo v Rumunsku schválené. Ďalšie príklady z iných krajín, ktoré dokonca dosiahli ešte lepšie výsledky pri boji s nekalými obchodnými praktikami, tieto je potrebné uviesť. Určite také existujú. Pretože tu celkom určite ide o um, práva spotrebiteľov, bezpečnosť spotrebiteľov a o, tom, a, o to, aby mali malé podniky šancu predať svoje výrobky. A títo všetci potrebujú istotu a najmä spotrebiteľ, aby vedel, čo si vlastne kupuje. Preto by mali spravodajcovia poukázať na to, a dokonca aj komisia, respektíve radšej tento výbor, že tento záver nie je dostatočne premietnutý do správy komisie. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi. Celkom určite je to dobrý základ pre našu debatu. Ďakujem aj za vysvetlenia. Možno by som tiež mohol čosi doplniť. Som presvedčený o tom, že by bolo oportunistické najmä preto, že ide o spoločný trh, keby sme sa pokúšali dosiahnuť lepšiu rovnováhu, pretože sa tu mnohé veci vymkli z koľají. Už e, niekoľko rokov vidíme, že sa štartovali rôzne iniciatívy, máme správu parlamentu k tejto téme. Vidíme celkom jasne, že práve vo veľkých podnikoch existujú nekalé praktiky, kartely, nadvláda veľkých koncernov, ktoré sú zastúpené na trhu. Týchto koncernov je iba niekoľko, ktorí sú do tohto obchodovania takto zapojení. A títo nútia celý obchodný reťazec aby akceptoval veľmi nízke ceny, ako už povedal kolega. Polnohospodárske produkty aj farmári sú veľmi dôležití, ale nejde len o nich, ide o celý spracovateľský potravinársky reťazec a práve toto by malo byť našim cieľom. Ako to ale môžeme dosiahnuť? Celkom určite je dôležité, aby sme mali aj dobrovoľné záväzky, ale musíme ísť ešte o krok ďalej, pretože vieme, ako to už bolo povedané, aká náročná je situácia, aká háklivá je táto téma. Ide o slobodu podnikania, o konkurencii je schopnosť, o rovnováhu v tomto potravinárskom dodávateľskom reťazci. A preto si myslím, že by sme tento text mali doplniť. Pretože ide o komplexný vývoj ktorý by sme tu mali pokryť. Najskôr ide o obchod a o sílový pomer medzi výrobcami a obchodom. Objavuje sa tu aj nový e, fenomén, tzv. súkromné značky. To sú veľké obchodné reťazce, ktoré nenakupujú a nepredávajú iba tovary, a značky, ale na trh uvádzajú aj svoje e, vlastné značky. To sú potom doma, tzv. domáce značky týchto veľkých obchodných domov, ktoré nájdeme rovnako v ich ponuke spolu s ďalšími kvalitnými produktami rôznych značiek. A toto potom zjavne vedie k zmetku na trhu, k narušeniu trhu. Ako to mám teda vyjadriť? Nie je tu transparentnosť, ktorú by mohol um, spotrebiteľ pochopiť. Spotrebiteľ nevie, odkiaľ tento produkt pochádza, kto to vyrobil, veľmi malými písmenkami je to často na obaloch vytlačené a ťažko pochopiteľné. Myslím, že v tomto niečo musíme urobiť. Ja myslím, že ide o to, aby sme sa nepokúšali výrobcov a spracovateľov um, odstrihnúť od trhu neoprávnenými opatreniami. Andreas, ešte som chcel niečo povedať. Minulý týždeň som hovoril v Taliansku v jednom supermarkete o pive. Bola to súkromná značka, išlo veľmi chutné pivo a ja viem, že to pivo je z Nemecka. Nechcem teraz uvádzať, vypichovať konkrétnu krajinu, ale myslím, že je našou povinnosťou, aby sme dobre o tom popremýšľali, pretože nejde len o vypracovanie usmernení. Máme spoločný trh, sme v Európe. V Nemecku sa určite varí veľmi dobré pivo pod určitými značkami a názvami, ktoré sa potom objavuje v Taliansku s nemeckým názvom. Môžeme o tom do nekonečna diskutovať, ale ide o to, že aby sme mali jasný zákon. Takže ja by som sa k tomu tiež rada ešte vyjadrila. A som rada, že to tak veľa ľudí zaujíma. Ďakujem aj tým, ktorí ste nám dali aktuálne informácie o tom, čo sa deje aj v iných výboroch o tejto, e, tejto téme. A myslím si, že to pomôže tým z nás, ktorí sú vo výbore noví, aby sme sa vlastne ponaučili z toho, čo ste vlastne vy už zistili pred nami. E, je jasné v tomto potravinovom dodávateľskom reťazci, že to je tá téma Davida a Goliáša, sú tam tie veľké supermarkety a mnoho malých dodávateľov. A preto je veľmi ťažké pri týchto nekalých obchodných praktikách pre e, dodávateľov, aby sa mohli stiažovať, aby sa niečo udialo, bez toho, aby sa obávali nejaké odvety. Je tam množstvo dobrých pripomienok v tejto správe, ale tá otázka, ku ktorej sa stále vraciame, je, že či uh, potrebujeme európsku legislatívu, ktorá, tak povedať postaví nekalé praktiky mimo zákon, alebo či sú nejaké iné prostriedky pre tých malých dodávateľov, aby mohli niekde podať svoju žiad- e, sťažnosť, aby oni mali pocit istoty, aby sa teda naozaj v dôsledku toho zmenilo správanie tých veľkých nákupcov. Keď sa pozerám na svoju vlastnú krajinu, pred pár rokmi sme tam vytvorili uh, niečo, čo je aký, akýmsi ekvivalentom tejto iniciatívy dodávateľského reťazca, čiže bol tam e, vytvorený etický kódex, a nie je to nevyhnutne nejaká záväzná definícia, pretože vieme, že toto je odvecie, ktoré sa vyvíja, ale je tam teda jasný etický kódex a potom prostredníctvom legislatívy je tam e, kvázi nejaký rozhodca, ktorý má tu. uh, Ehm, teda dôveru ehm, a teda všetko sa to koná dôverne, takže môže robiť aj nejaké e, skúmanie, vyšetrovanie. Môže byť teda určitým potom rozhodcom v nejakých sporoch a toto zdá sa, že funguje, pretože nie len e, počet e, sťažností klesá, ale aj počet ľudí, ktorí sú Ochotní sa stiažovať e, rastie. E, v minulosti si ľudia hovorili, že o, obávam sa, že prídem o svoj podnik, keď sa budem stiažovať a teda radšej sa stiažovať nebudem. A teraz sú už ochotnejší posťažovať sa a v dôsledku toho um, o menej, oveľa menej dochádza k takýmto nekalým praktikám. Takže ja si naozaj myslím, že je dobré, že tu je táto iniciatíva. Je dobré, že parlament a iné zainteresované eh, strany sa do toho podielajú, sa na tom podielajú, takže transparentne môžeme riešiť niektoré z tých obav. Je tu aj takýto prierezový prístup jednotného trhu, ale chcela by som E, teda vyzvať k tomu, aby sme sa pozreli na niektoré tie nekalé praktiky z členských štátov. E, spravda sa tiež spomínal, že sa to tu deje, takže je tu už dobrá taká základná práca obvedená, ale nie som nevyhnutne presvedčená, že úroveň teda zákazy na úrovni EÚ budú funkčné e, vzhľadom na to, aká tu je obava na strane tých malých dodávateľov. Čiže treba to tak nejako sformulovať, aby to dobre sa v tej správe e, presadilo, aby bolo jasné, že e, ten systém momentálne možno nefunguje, ale môžeme sa poučiť e, z toho, čo inde v Európe funguje. Takže naozaj sa ospravedlňujem, že včera večer neboli, nebola tá správa k dispozícii vo francúzštine a v iných jazykoch. Už dnes ráno teda boli k dispozícii. Neviem, či je to už tým, že sa blížia letné prázdniny, ale ospravedlňujem sa teda v každom prípade. A čím skôr teda spravodajca dokáže predložiť e, tú správu. E, takže za komisiu nech sa páči teraz pani Reinbeider. Ďakujem pekne. Pokúsim sa stručne Naozaj tá rozpráva bola veľmi dlhá. Samozrejme vítame záujem, pretrvávajúci záujem Európskeho parlamentu o túto tému nekalých praktík. Myslím, že sa zhodneme v tom, že nekalé praktiky sa ešte nestratili, avšak ako eh, uznáva aj eh, návrh správy, došlo k zásadnému vývoju za posledných pár rokov. Návrh správy uznáva teda e, existenciu a funkciu toho fóra na vysokej úrovni, že sú tu aj dobré praktiky a vyzýva podniky v tom dodávateľskom reťazci, aby sa prijali, pridali k tejto iniciatíve dodávateľského reťazca. Sme presvedčení, že riešenie týchto nekalých praktik e, efektívnym spôsobom pomôže e, podnikom v dodávateľskom reťazci. Návrh správy tiež vyzdvihuje iniciatívu mnohých členských štátov, kde vznikol regulačný rámec proti týmto nekalým praktikám. Tento rámec bol zavedený alebo revidovaný nedávno v mnohých členských štátoch. Ako viete, už sa to tu hovorilo, komisia momentálne realizuje svoje posúdenie a očakávam, že teda sa vrátia zo správou a na základe toho oznámenia z júla. Tam sú dva prvky. To by som chcela vyzdvihnúť, pretože v doterajšej diskusii bol veľký dôraz na posúdenie iniciatívy dodavateľského reťazca a to samozrejme je dôležitou súčasťou tohto posúdenia, avšak Eh, je tu aj posúdenie regulačných rámcov a tých eh, rámcov výkonov na úrovni eh, štátov. Mali sme už dve schôdze s členskými štátmi. Jednak tam boli zastupcovia členských štátov. No a potom aj tých výkonných orgánov, ktoré existujú v mnohých členských štátoch ktoré sú odlišné, avšak v týchto diskusiách ktoré boli veľmi zaujímavé, sa ukázalo, že je to téma, ktorú berú aj štáty veľmi vážne. Takže obe posúdenia, jednak posúdenie tej dobrovoľnej iniciatívy, nielen tej iniciatívy dodavateľského dodazca, ale aj tej dobrovoľnej iniciatívy na národnej úrovni, pokiaľ existuje to všetko vplynie do správy, ktorú sme slúbili ale momentálne teda plánujeme, že správu predložíme v prvom kvartáli roku 2016 a viem, že je to e, možno sklamaním pre mnohých z vás, ktorí by ste chceli tie výsledky skôr, avšak e, je to veľmi dôležitá práca a ako tu už zaznelo, diskusie už prebehajú dlho a Chceme urobiť také dvojkrokové posúdenie, jednak pokiaľ ide o regulačnú situáciu v členských štátoch a potom pokiaľ ide o fungovanie tých iniciatív. Bohužiaľ, takéto dvojkrokové posúdenie e, trvá svoj čas. Samozrejme, nemôžem nič povedať zatiaľ vopred, nemôžem predbiehať výsledky. V každom prípade akákoľvek e, aktivita na úrovni EÚ musí preukázať svoju pridanú hodnotu v porovnaní s existujúcimi rámcami alebo s rámcami plánovanými na národnej úrovni. Takže tešíme sa na prácu výboru uh, Agri, výboru IMCO a uh, parlamentu. A samozrejme máme veľký záujem o pokračovanie v dialogu s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem a odovzdám slovo naspäť spravodajcovi. A už asi pol hodinu meškáme, takže poprosím, keby ste naozaj boli struční. Ja mám pol hodinu, či pol hodinu meškáme? <laughs> No, dobre. E, v každom prípade chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa k tejto téme vyjadrili tak pozitívnym pripomienkami k mojej správy alebo aj kritickými pripomienkami Ďakujem tým, ktorí vznesli pochybnosti. Niekoľko pripomienok by som si dovolil e, okomentovať, alebo možno niektoré obvinenia tu padli. Poprvé, nekonáme na miesto Európskej komisie, my dávame naše stanovisko na základe našich konzultácií, našich analýz, dostupných dokumentov Dámy a páni, my nenahrádzame Európsku komisiu. Správa je správa z iniciatívy, z vlastnej iniciatívy, takže neobvinujte ma, že sa snažíme nahradiť kompetencie alebo okresať kompetencie. Takisto nesúťažíme s komisiou, aby sme ich predbehli. E, práca začala minulý rok na tejto správe, ale problém je, že mnoho mesiacov tu boli rozhovory o kompetenciách medzi výbormi IMCO a AGRI. Vyplitvali sme takmer rok a skutočne sa hambím pred voličmi, že pri takej jednoduchej veci, o ktorej nebolo pochybnosti, pretože všetci hovoríme jedným hlasom, tie nekalé praktiky existujú v dodavateľskom reťazci potravinovom a jednoducho treba tomu zabrániť. A v takejto jednoduchej téme nedokážeme dať jasné stanovisko. To nám trvalo rok, keby sme eh, odolali, teda keby sme podľahli tomuto eh, pokušeniu eh, nahajiť komisiu, tak by to mohlo trvať ďalších 9 mesiacov. A chcel by som dodať, že to obvinenie, že by sme nemali eh, vyrábať nadmernú legislatívu, to, to, to skutočne neobstojí. Vlačím sa na pána Rošforta. Povedal by som, že som presvedčený, že my ako parlament my naozaj vyrábame mnoho redundantnej releva- eh, eh, legislatívy k podstatne menej relevantným témam, ale táto téma je nesmierne relevantná, týka sa 50 miliónov európskych občanov a viac než miliardy eur podielu na trhu. To, to nie je redundantné alebo nadbytočné alebo zbytočná byrokracia. A obava, že príjmeme e, nariadenia, ktoré by škodili dobrým iniciatívam, e, dobrým praktikám, ktoré by mohli byť dobrovoľnej povahy. Nož, vyzvihol by som, že E, my tu neregulujeme alebo nepríjmame legislatívu, my nenavrhujeme žiadne, žiadnu reguláciu, ani sankcie. Nežiadame nejaké konkrétne podniky alebo ľudí, ktorí porušujú dobrú, dobrú prax, ktorí zneužívajú svoju pozíciu, aby boli sankcionovaní nejakým konkrétnym spôsobom. Nie. To je úlohou Európskej komisie. Oni musia e, predstaviť konkrétne úpravy a myšlienky, ako proti tomu po- problému postupovať. Našou úlohou je vyjadriť náš zvrchovaný nezávislý názor, názor Európskeho parlamentu v mene miliónov európskych občanov, čo si o tejto téme myslíme. A moja, moja výzva je, aby sme sa neoberali o toto privilegium vyjadriť svoje stanovisko. Pri všetkej úcte e, k tej dobrej práci, ktorú vykonáva komisia. Naša pozícia predsa nemôže byť dôsledkom alebo výsledkom toho, čo hovorí komisia. Nie, my máme predsa vlastný názor na situáciu. Mali sme stovky tisíc konverzácií, hovoríme s voličmi a sme v kontakte s tými, ktorí sa s tými problémami potýkajú. E, keď sme vo volebných obchod, obchod, obvodoch, ľudia nám hovoria, že robte s tým niečo, je to problém. No a my máme povedať, že nie, nie, čakáme na komisiu, kým e, začne konať. No, neviem. Pani Koraca Bild e, položila otázku, či sú nejaké objektívne, nezávislé názory a dokumenty, ktoré by neboli výsledkom lobbingu, či je potrebná eh, regulácia. A ja by som k tomu chcel povedať, že oznámenie komisie z júla 2014, kde citujem, eh, farmári a dodávateľia, ktorí sú malé a stredné podniky, naznačujú, že existencia administratívneho orgánu, ktorý by mohol začať konanie a mohol by príjmať anonimné sťažnosti, by bola kľúčového významu pre riešenie problému toho faktoru strachu, ktorý sa v správe spomína. Koniec citátu. Čiže toto je v správe komisie, takže môžeme to citovať uznesenie Európskeho parlamentu 2012, naše vlastné uznesenie. Citujem, vyzývame komisiu, aby v relevantných prípadoch prijala komunitárnu reguláciu, ktorá by ne škodila fungovaniu trhu, ale zabezpečila by transparentné fungovanie medzi dodávateľmi a predajcami. Sú tu volania po rámci v celom, po rámci v celom sektore, aby, aby sa vytvoril. No je to 5 rokov starý dokument Európskeho parlamentu, ktorý hovorí, citujem, vyzýva k vytvoreniu verejného čierneho zoznamu podnikov, ktoré porušujú právo a mm, e, žiada e, uvalenie sankcií, žiada komisiu, aby e, prijala legislatívu na vylúčenie možností napríklad poplatkov za umiestnenie na regál a tak ďalej. Konec citátu. ECOSOC, pokiaľ viem, je to objektívna inštitúcia, ktorej môžeme dôverovať. Citujem. Vyzýva komisiu, aby prijala legislatívu alebo poskytla legislatívu na zákaz nekalých praktík na základe zoznamu najtypickejších praktík, ktoré využívajú silnejší partnery voči slabším partnerom, ktorí znašajú náklady, koniec citátu. A posledná vec, ktorú chcem citovať, sú slova z jednej zo správ, citujem, spolutovaním konštatujeme, že existujúce nástroje nie sú využívané najmä v malých a stredných podnikoch, aby bojovali za svoje práce, pretože ekonomická nezávislosť a e, ekonomická závislosť a obava straty podnikania a teraz sa obraciam na komisiu, aby definovali e, spôsoby a prostriedky, ako obnoviť túto dôveru a ako, e, aby sa prijali e, prostriedky. A toto sú slova pani Koraca Bild, takže e, slova, ktoré predniesla tu v parlamente. Takže vyzývam vás, aby ste nás neoberali o našu vlastnú pozíciu. Mali by sme mať vlastné stanovisko a nemali by sme čakať 9 mesiacov. Možno naše stanovisko ovplyvní to, že sa e, práca komisie urýchli. Predsednička, už naozaj e, máme veľký sklz, nechcem e, teda potom obmedzovať diskusiu o ďalších témach. Takže poprosím spravodajcu, aby sa s tieňovými spravodajcami e, dal dohromady podľa možností, pretože myslím si, že v mnohom sa zhodneme, ale sú tu aj mnohé nezhody a možno je to aj len vec formulácie a máme tu lehotu na predloženie pozmeňovacích návrhov. Line 17. 17. septembra. Ak by sme teda našli nejaký spoločný prístup, bolo by to užitočné. Možno sa to dá riešiť aj určitými formuláciami. Dobre, poďme k prezentácii. on, uh, by prosafe on 10 years of prosafe the joint market surveillance actions and nicolas Ole, uh, Ole, Ollie. Ali, Nicholas, thank you very much for uh, coming, and um, I'm going to give the floor straight to you. Thank you, Chair. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie a za príležitosť prezentovať prácu ProSafe za posledných 10 rokov. Poviem pár slov o sebe, potom o ProSafe ako organizácii, potom spoločné aktivity, výsledky, ale aj ponaučenia a širšie využitie týchto spoločných aktivít. Moje meno je teda Nikolas Ouli. V angličtine oil a v nemčine earl. Študoval som organickú chémiu na Technickej univerzite v Delfte do roku 1971. Potom som išiel do potravinárskeho priemyslu, tam som pôsobil 11 rokov a potom som pracoval pre najväčší orgán dohľadu nad trhom v oblasti potravín a nepotravinového sektoru a bol som tiež spoluzakladateľom ProSafe, ProSafe existuje, teda bude mať na budúci rok 25 rokov. Potom som sa stal nezávislým konzultantom, pracoval som na projektoch EÚ v Českej republike, v Turecku, v Libanone a stal som sa teda generálnym riaditeľom uh, ProSafe asi pred 5 rokmi. Začnem citátom z IMCO z roku 2011 tom čase bola správa o ProSafe a musím povedať, niektorí si to možno spomínate, musím naozaj veľmi za to poďakovať, pretože to bolo jedinečné uh, s, eh, po, jedinečné pozbudenie. No a uh, chcem vám teda predostrie ten pozitívny príbeh e, toho, čo sa udialo za posledných 10 rokov. E, nebudem hovoriť o tom, čo by sa bolo mohlo udiať. To je na tej poslednej priesvitke. A no, čo vlastne je ProSafe? ako som už povedal, e, založené to, e, založili to jednotlivci v roku 1991, vlastne úradníci z, tí, pracujúci na dohľade trhu a diskutovali o e, vznikajúcom jednotnom trhu, čo to bude pre nás znamenať z pohľadu dohľadu nad trhom, či to pôjde naozaj podľa tej krajiny s najslabším systémom, aké sú rozdiely medzi členskými štátmi. Takže takéto diskusie potom niekoľko rokov pokračovali a rozhodli sme sa, že vytvoríme takýto nejaký orgán, ktorý bude môcť dostať aj financovanie od komisie. A ako som povedal, je to teda súkromná organizácia, mimovládna, nezisková, založená teda ako nadácia v Holandsku. Potom začali prvé spoločné opatrenia v roku 2005 a tu sme riešili, volalo sa to EMARS, boli to všeobecné aspekty dohľadu nad trhom, pretože dovtedy nebola žiadna kniha v knižnici, ktorá by e, opisovala, čo je dohľad nad trhom a ako sa dá robiť. To bola prvá činnosť ProSafe. Vydali sme takúto knihu v roku 2008 medzi tým sa preložila do mnohých jazykov, naposledy do ruštiny. A japončiny je tiež preložená. Od roku 2005, ako som vám povedal, tých posledných 10 rokov sme uskutočnili 21 spoločných činností a riešili sme 37 spotrebiteľských výrobkov, e, niektoré z nich viac ako raz. Členské štáty prispeli v e, forme pracovných dní ich zamestnancov a to predstavuje hodnotu 5,9 milióna eur a komisia prispela hotovosťou peniazmi vo výške okolo 13,8 milióna eur kto boli účastníci, vlastne všetky členské štáty a dva e, členské štáty z EFTI, ktoré sú oprávnené. Musím z ESVO, ktoré sú oprávnené. A musím povedať, že nie všetky členské štáty sa zúčastňovali v rovnakej miere. Našou prioritou bola spolupráca orgánov dohľadu nad trhom a bezpečnosť výrobkov. To je historicky hlavný cieľ, ale v priebehu rokov dochádza k určitým posunom, ktoré sme videli. Máme kanceláriu v Bruseli so štyrmi pracovníkmi. Je to na Avenue des Arts. Prečo robíme takéto spoločné činnosti, opatrenia, aktivity? Pretože máme jeden, jednu, jednu legislatívu pre náš hospodársky priestor, ale 31 rôznych režimov dohľadu nad trhom. Takže problém nie je v legislatíve, ale v dohľade. Aby sme to prekonali, musíme spolupracovať. Musíme spolupracovať, navzájom diskutovať, a musíme sa od seba aj učiť. Druhá vec je, že musíte spolupracovať aj poza hranice, cezhranične, pretože máme voľný pohyb tovarov a to znamená, že takto sa pohybujú aj ne, e, nebezpečné výrobky, ako aj porušovania. A ako viete, nerovnaká úroveň vynúcovania tiež ohrozuje rovnaké podmienky podnikania spoločné činnosti majú veľa výhod. Môžu zvýšiť účinnosť tým, že máme koordinované vzorkovanie a testovanie. Taktiež je to aj príležitosť na vytvorenie e, jednotného výkladu medzi členskými štátmi, súladného výkladu, aby sme prekonali rôzne režimy a rozdiely z toho vyplývajúce. A potom, to je skôr taká výzva, problém, harmonizované vynúcovanie, presadzovanie, to znamená väčšiu účinnosť. A to je taktiež cieľom a je to to najťažšie zo všetkého. K tomuto sa ešte neskôr dostanem. Príklad produktov alebo veci, ktoré sme riešili v prvých 5-6 rokov. Tu vidíte niekoľko príkladov ja neviem, sú tu prílby, detské hračky, e, osvetľujú tie svetelné reťazce a tak ďalej a tak ďalej. Niektoré príklady a výsledky vám potom ukážem. Po roku 2011 sme zmenili štruktúru našich spoločných činností a vytvorili sme niečo ako taký zastrešujúci model, ktorom je 4 až 6 e, rôznych výrobkov a to znamenalo, že bolo treba určiť priority. Potom sme dosiahli aj e, vyšší rozpočet na testy a máme ďalší rozvoj metód a tzv. horizontálnych otázok. E, posledné hodnotenie rizika je takýmto príkladom. Máme modely e-učenia, to znamená, že využívame počítače v odbornej príprave, zaviedli sme hodnotenia partnermi a máme aj riešenie všeobecných spoločných otázok dohľadu nad trhom. To si samozrejme vyžaduje projektové riadenie a koordináciu. A napokon, a to je pre vás veľmi dôležité, je, že všetky výsledky všetkých našich pr- produktových činností rozširujeme všetkým ďalším orgánom dohľadu na trhu. Dokonca riešime aj dôverné otázky, ktoré dávame k dispozícii všetkým členským štátom, ich orgánom, aby mohli začať presadzovať, vykonávať, vynúcovať hneď. Dokonca aj týmto dávame, ktorí sa nezúčastňujú našich činností. Výsledky zdieľame, aby sme zlepšili efektívnosť našich postupov. Tu vidíte ten vývoj pro Product Joint Actions, teda tých spoločných akcií. A vidíte aj sumu v eurách. To je príspevok, ktorý dala k dispozícii komisia. A treba k tomu pridať tých 30 ktoré musia poskytnúť členské štáty. A vidíte, že sme dosiahli úroveň 2 miliónov a na budúcu spoločnú akciu máme 2,5 milióna k dispozícii. Zatiaľ máme 28 členských štátov, ktoré sa zúčastnia, ale tých 28 členských štátov má 39 orgánov, ktoré sa zúčastnia tejto spoločnej aktivity. To ukazuje, že organizácia dohľadu nad trhom je veľmi fragmentovaná, rozptýlená v členských štátoch. Ako vyzerá profil takejto spoločnej činnosti, spoločného opatrenia alebo akcie? Vždy je tam nejaký projektový vedúci z členského štátu, my zastupujeme európske členské štáty a tie musia prebrať vedenie nejakým spôsobom. Nie je to v celej e, spoločnej akcii, ale v každej tej jeho dielčej časti. Používame nezávislých konzultantov ako koordinátorov, ktorí riešia tie každodenné kroky, každodenný život takejto činnosti, ja neviem, výkazníctvo správy a podobne. Potom máme plán realizácie vypracovaný spolu s účastníkmi. Ne ideme cestou prístupu z hora nadol, ale je to vždy ten kooperatívny prístup. Stretávame sa okolo 5-6 krát, 5-6 krát v priebehu 26 mesiacov. Ak sa robí vzorkovanie, tak je kolektívne vzorkovanie. Potom členské štáty zavádzajú a E, testy v laboratóriách kontrahujeme my a potom výsledky e, musia vykonávať členské štáty a ProSafe robí výkazníctvo, podáva správy. V takomto režime sme robili tieto okruhy spotrebiteľských výrobkov a tu vidíte aj to číslo za nadpisom a to znamená e, poradie. Teraz začneme hr, e, čem, hračky, tri detské, detské e, po, e, predmety a tak ďalej. Potom sa zameriavame na Čínu a číslo 2 ešte prebieha. Program na rok 2015, to znamená rozpočet začne na budúci rok a aj to máme k dispozícii. Tu nás sú naše výsledky. To bola tá kniha, kde sa vytvor... potom sme vytvorili databázu hodnotenia rizika, usmernenie pre sprievodcu pre nápravné opatrenia, potom sme zaviedli aj hodnotenie rovesníkmi, partnermi, kde orgány dohľadu nad trhom medzi, medzi sebou diskutujú o problémoch, navzájom sa od seba učia. Tento program rastie v posledných rokoch. Toto je možno zaujímavé pre vás. To je práca z roku 2009, keď sme preverovali, v obchodoch s odevmi viac ako 6 sme riešili 16 tisíc položiek a urobili sme kontrolný zoznam pre colnice, ako aj pre orgány dohľadu nad trhom, aj pre tých, ktorí E, sa nezúčastnili tohto opatrenia v oblasti textilného priemyslu, kde sme, použ- e, kde sme potom sme zopakovali tento pro, e, projekt v roku 2013 a našli sme porušenia v, v 7,2 ale videli sme zlepšenie v ohrození, pretože nezistili sme žiadne závažné riziko a preverili sme 10 981 kusov e, výrobkov z e, textilného alebo odevného priemyslu. Takže vidíte, že to prináša e, ovocie. Potom sme sa zaoberali otázkou CO. Tie percentá alebo čísla tu uvedené v údaje v našich správach nie sú obrazom trhu, ale obrazom našej činnosti. Tu máme ďalší príklad. Zobrali sme si ohňostrojem 138 vzoriek. Tie sme vybrali. E, robíme napríklad tak, že vždy sa deje niečo predtým, než vzorkujeme. Čam ideme do obchodu, máme nejaké požiadavky, potom zoberieme vzorky a potom vzoriek e, vypočítame tie percentá. Nás nezaujíma štatistický obraz trhu alebo produktu. My sa zameriavame na porušovania, rizika, ohrozenia a to by mohlo vytvoriť milný dojem. Takže tie údaje, ktoré tu vidíte, sú údaje pre špeciálne, špecializované predmety. Potom hračky to nie je len dohľad nad trhom, ale niekedy aj testujeme nové techniky, technológie, aby sme zistili, či je to užitočné pre členské štáty. Tu sme riešili stroje XRF, to sú ručné testovacie zariadenia, ktoré by mohli predstavovať e, problém z hľadiska obsahu olova alebo kadmia. A Máme tu na nástroj, ktorý je veľmi užitočný, pretože ten výsledok máme rýchlejšie, ako keby to robilo laboratórium. A musíte samozrejme vypracovať návod, ako pracovať s takýmto prístrojom a mnohé členské štáty, príslušné orgány využívajú tieto prístroje. Potom tu máme predmety starostlivosti o dieťa, jednoduché údaje, 51 vzoriek po výbere z obchodu a 12 predstavovalo veľmi vysoké riziko. A to je dramatické nebezpečie, to je veľmi dramatický výsledok. Všetky tieto produkty boli stiahnuté a vo väčšine prípadov spolupráci s distribútorom alebo dovozcom a to isté možno povedať aj o vaničkách, kde asi 20 ukázalo veľké riziko. chcem povedať znovu, že toto nie je situá- obraz situácie na trhu. Toto nehovorí nič o tej veľkej skupine tohto druhu výrobkov. Je to len výsledok pre tieto dva konkrétne predmety. Čo sme sa naučili z našich spoločných E, činnosti. 10 až 12 je počet účastníkov na to, aby sme pokryli trh a získali výsledky. Niekedy je dôvod na to, aby sme mali viac účastníkov a potom môžeme úlohy rozdeliť v rámci programu. Ako som povedal, Máme kolektívny program e, vzorkovania a testovania, naučili sme sa komunikovať s normalizáciou, dávame im spätnú väzbu a zistili sme veľmi často, že normy nie sú aktuálne alebo nie sú dostatočne aktuálne, alebo im chýbajú niektoré časti a je veľmi e, ľahké dosiahnuť nápravné opatrenie a ovplyvniť aj konkrétne trhy. Výhoda je, že sa nemusíte stretnúť s celou Európou, aby ste mobilizovali celú Európu. Taktiež sme sa naučili, že tento, táto rámcová koncepcia stačí. Vyžaduje si menej času na vypracovanie správ, ako keď musíte robiť niekoľko samostatných správ na druhej strane potrebujete riadenie informácií, aby ste mohli každého informovať o stave realizácie opatrenia. Potom používame veľmi často telekonferencie. Je to veľmi efektívne a lacnejšie než osobné stretávanie. A okrem toho sme sa naučili aj spätne informovať účastníkov, e, zúčastnené orgány dohľadu nad trhom, aby sme ich informovali o ich individuálnom výkone v rámci činnosti. A musím povedať že veľmi čestne, že potrebovali troška času, kým sa naučili reagovať, ale teraz sa to už naučili. Osobitné poučenie je, že sme videli, že dochádza k výmene skúsenosti, Dúfali sme, že to nastane a tak sa aj stalo. A môžem tiež povedať, že je to vzájomné vzdelávanie sa medzi orgánmi dohľadu nad trhom. Nemôžeme bežne očakávať, že všetci budú rovnako skúsení alebo budú mať rovnaké vedomosti. To, čo vidíme, je niečo také ako e, zúrodňovanie krížom krážom a neočakávaným výsledkom bolo to, že tieto orgány nás informovali o tom, že majú pocit, že pri kontakte s ekonomickými subjektami vo vlastnej krajine ich berú vážnejšie. Povedzme, v malých krajinách je orgán dohľadu nad trhom súčasťou európskej aktivity a táto, e, tento fakt znamená zvýšenie ich prestíže a e, serióznosti v očiach partnerov doma. Potom Dá sa preniesť táto koncepcia do iných oblastí? Tá krátka odpoveď je áno. Ale na to sú potrebné určité podmienky, napríklad v prvom rade ochota spolupracovať. Potom potrebujeme jasné kritériá a normy. A skúsení koordinátori a lídri činnosti. To je tiež veľmi dôležité. A takíto ľudia sa hľadajú neľahko. Potom musíme mať dostatočný rozpočet na testovanie, inak to bude viesť len k znechuteniu každého. A na druhej strane ešte ďalej potrebujeme príslušnú infraštruktúru, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli uskutočniť, e, splniť administratívne a finančné požiadavky. Výsledkom je, že ProSafe nedávno dostalo grant na e, činnosť v rámci programu Horizon 2020 a začali sme činnosť e-client v oblasti energetického označovania. Je to ten istý postup, ktorý sme používali v oblasti spotrebiteľov. Očakávame aj grant pre profesionálne výrobky z DG Growth. Volá sa to je a Mach 14. Je to zamerané na strojárske výrobky, dva produkty zo strojárstva budú predmetom našeho skúmania. Nedávno sme prišli s novým návrhom v rámci Horizontu 2020. Tam budeme riešiť pneumatiky a začať by sme mali na budúci rok. A pred 9. septembrom 2015 prídeme ako vždy s návrhom na šafea pre spotrebiteľské výrobky. Slúbil som, že vám poviem, čo sa stalo a že nebudem hovoriť o tom, čo by sa mohlo stať, pretože na, cest, na, na svojej ceste mám ešte stále niekoľko prekážok a problémov. Toto je len krátky výpočet ehm, malý počet pracovníkov. To vidíme v mnohých členských štátoch. Vidíme ohraničený rozpočet na testovanie. Niektoré členské štáty dokonca ani nemajú takúto položku v rozpočte. Uh, a to je vysvetlenie, prečo sú naše spoločné činnosti také populárne, pretože skúšky, testovanie, vzorkovanie je v našich činnostiach a to znamená, že členské štáty to majú zadarmo. Potom sú tu stále rozdiely v e, právnych systémoch, v právnom poriadku členských štátov, ale vidíme aj rozdiel v kultúre vynúcovania alebo presadzovania, v tej tradícii presadzovania. A to je jedna z vecí do budúcnosti, ktorú by sme mali skutočne prekonať Niektoré členské štáty alebo zúčastnené orgány alebo orgány hovoria si myslia, že účasť na spoločnej činnosti je pre nich práca navyše. Ja si to nemyslím. Keď sa pozeráme do budúcnosti, mali by sme to vnímať ako súčasť ich normálnej práce, pretože spolupráca, keďže sme v európskej rodine, eh, je výsledkom tejto skutočnosti. V rodine musíte spolupracovať každý deň. To, čo by mohlo byť problémom v budúcnosti, je viacnásobná účasť na spoločných činnostiach. Vidíme to už, keď pozývame orgány na stretnutia a povedia, že už riešime toto, toto a hento. A viac sa už do toho nezmestí, už nedokážeme robiť viac a to by sme mohli prekonať, ak by sme mali spoločné viacročné plánovanie a to bola aj jedna z požiadaviek v dokumente z roku 2011, ale zatiaľ sme to nedosiahli. Do tohto zoznamu som neuviedol spoločné presadzovanie, vykonávanie a spoločné sťahovanie z trhu, pretože možno toto je troška veľa na čas, kde sa nachádzame, ale iste je to možnosť do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, za vašu pozornosť a teraz sa teším na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za odvedenú prácu a za vysvetlenie niektorých štatistík. Niektoré sú hrozivé a je veľmi zaujímavé, že ste tieto výrobky naozaj stiahli z trhu. Ja si myslím, že niekto ďalší sa chce prihlásiť. Pani Šaldemóze. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za veľmi dobrú prezentáciu. Taktiež by som vám rada poďakovala za veľmi zaujímavú činnosť, ktorú produkujete a pomáhate nám vytvárať bezpečný spoločný trh. Ďakujem vám, že ste sem dnes prišli. Mám dve otázky. Poprvá, myslíte si, že máte dostatočnú komunikáciu medzi vašimi zisteniami a nami ako politikmi a decizívnou sférou. Hm, už ste povedali, že čo sa týka vytvárania spoločného trhu, tak postup nie je dostatočný. A po druhé, um, popísali ste nejaké prekážky. Myslíte si, že ak budeme mať nový balíček dohľadu nad trhom, ak bude schválený, že by to zabezpečilo že by sa tie prekážky, ktoré sú na spoločnom trhu, aby ste ich definovali, odstránili. Ďakujem vám ešte raz, že ste prišli a ďakujem vám za veľmi dôležitú prácu, ktorú robíte. Ďakujem, hovorí pán Oli. Komunikácia s decizívnou sférou a všetky údaje, ktoré im zasielame vo forme správ, toto je k dispozícii aj na web stránkach a pracovníci, úradníci z komisie sa zúčastňujú na, na našich stretnutiach týkajúcich sa implementácie, avšak my sme si kládli otázku, či by bolo možné, aby sme dopady našich činností rozšírili. Tieto také pozorovanie. Zistili sme určitú nezhodu, nesúlad v produktoch v členských štátoch. Nie vždy je nám násne, čo sa stane v, v tom ďalšom kroku v členskej krajine. My teda premýšľame o mechanizmoch, aby sme tento krok zapojili do našich správ, ale to je potom v rozpore s implementačnou fázou, čiže ako by sme to urobili. To nám nie je celkom jasné, ale premyšľame o tom. A už sme navrhli zapojeným aktérom aby podnikli zvláštnu horizontálnu aktivitu počas následujúcich 26 mesiacov, ktorá by sa mala nazývať zlepšenie dopadu alebo zlepšenie výstupu. A tam by sme sa mali vyrovať práve s takýmito otázkami, nielen s lepším rozširovaním informácií, ktoré vyplynú z výstupov, ale aj zlepšenie našej internej komunikácie by tam bolo pokryté. Myslím si, že si dokážete predstaviť, že komunikácia s 30 s 29 s 29 rôznymi orgánmi v Európe, eh, potom tie mm, mm, interkultúrne súvislosti, rôzna doba klasických dovoleniek letných napríklad. Je to dosť zložité. Určite sa musíme snažiť o lepšiu internú, ale aj externú komunikáciu. Vaša otázka týkajúca sa balíčka dohľadu nad trhom. Už som povedal, že vidíme určité výzvy. Trvá to už viac ako 5 rokov a schválenie tohto balíčka by mohlo výrazne napomôcť najmä členským štátom, ale nevyriešilo by to všetko, pretože sa tak neprekonajú rozdiely v právnych systémoch a taktiež sa tam nepreklenú rozdiely v systémoch dohľadu nad trhom v jednotlivých štátoch a taktiež e, vymožiteľnosť e, medzi jednotlivými inšpektormi a členskými štátmi. Sú tam rozdiely. Máme peknú pozíciu, lebo nám dovoluje vám to povedať, ale nemôžeme situáciu zmeniť. Určite to bude dlhá cesta. Prajem vám veľa šťastia. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, za prezentáciu. Predtým, než sa posunieme k ďalšiemu bodu, uh, Radi by sme sa poďakovali Andersovi, ktorý odchádza zo sekretariatu, toto jeho posledné rokovanie, vracia sa späť domov, mrzí nás to, ale budeš sa ďalej venovať legislatíve z toho druhého brehu z pohľadu členského štátu pomáhal nám s implementáciou nového legislatívneho rámca a Tania je tu, prosím. Áno, vítame Taniu. Tania Skele Nielsen, vyslovila som to správne. Tá nám veľmi pomáhala. Um, vítame ju, je ďalšou odborníčkou o štandardizácii. Ak v oblasti štandardizácie toto bola taká veľmi zaujímavá zmena. Ďakujeme vám, pán Oli, za to, že ste boli s nami za posledných 10 rokov v kontakte a ďakujeme za návštevu v dnešné predpoludne. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania. Ďalším bodom je správa z vlastnej iniciatívy vypracovaná pánom Andreasom Švábom. Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko prekážky plnej implementácie spoločného trhu. A je to posúdenie kompromisného pozmeňovacieho návrhu. Andreas, chceš sa ujasť slova? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ponajprv mi dovolte vám pripomenúť, že sme už mali niekoľko debát s kolegami o pozmeňovacích návrhoch a o, o obsahu. A preto dnes by som rád len prezentoval aktuálnu situáciu pred hlasovaním, ktoré sa odohrá zajtra. Spolu s tieňovými spravodajcami sme e, prerokovali na stretnutí štyri kompromisné návrhy, ktoré sa týkajú v druhej časti Švajčiarska. Spolu s kolegyňou Trebezius z EKR sme premyšľali o otázke, či by bolo z tohto pohľadu prínosné, aby sa predniesli kompromisy, ale ona prezentovala veľmi dobré argumenty, že to nechce. Na záver, takže v takéto podobe budeme hlasovať. Na záver e, malá kozmetická zmena kompromisného návrhu číslo 2. O sedem slov sa to vyč- e, skráti. Posledná veta znie kompromisného návrhu 2. Um, ich habe den jetzt leider nur auf Englisch. Mám to bohužiaľ len po anglicky. To work with Switzerland and the member states to find a satisfactory solution that respects the provisions of the concerned agreements and adhering to the rule of law. Tak toto znie. To je však jediná zmena, ktorá tam nastala, nie je podstatná neovplyvňuje zmysel pozmaňovacieho návrhu a všetky ostatné pozmaňovacie návrhy ktoré nie sú pokryté kompromismi, tak o týchto budeme hlasovať jednotlivo. Celý rad pozmaňovacích návrhov sa objavil takých, ktoré nemôžem podporiť. Išlo o žiadosť na vyčiarknutie prepojenia so spoločným trhom. Ehm, pani predsednička, toto by sme mali zdôrazniť, pretože je to kľúčová téma pre túto správu a boli to najmä žiadosti zo skupiny okolo Fond National. Ja vychádzam z toho, že zajtra snáď sa nám podarí skoncentrovať e, väčšinu. Zapojili sme sem aj stanovisko výboru pre EMPO. Francúzska kolegyňa sa tu zapojila svojimi e, prácami a taktiež chceme e, zapojiť do správy aj návrhy výboru pre zahraničné záležitosti. Ďakujem za konštruktívnu spoluprácu s kolegami a kolegyňami, najmä pani Grapiny za SAD, ktorá bola tieňovou spravodajkyňa a ja dúfam, že dosiahneme širokú politickú podporu pre túto správu, aby sme v správnom čase ešte pred voľbami vo Švajčiarsku dokázali dať dohromady jasnú pozíciu Európskeho parlamentu. Ďakujem a som vám k dispozícii pre prípadné otázky alebo ďalšie pozmeňovacie návrhy. Pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Maria Grapini má slovo. Mm, mulțumesc, doamna președintă. Ďakujem, pani predsednička. Na začiatok by som rada povedala, že Andreasova správa je dobre štruktúrovaná, veľmi málo sme rokovali, správa je vyvážená. Čo sa týka nášho výboru a mojej politickej skupiny, rada by som vyzdvíhla najmä sociálnu dimenziu tejto správy, čo sa týka voľného pohybu pracovnej sily. Rada by som zabezpečila, aby e, sa zachovala proporcionalita a vzájomnosť ohľadom na členské štáty EÚ a Európsky hospodársky priestor, Spolupráca so spravodajcom bola veľmi dobrá a ja si myslím, že táto správa bude veľmi zaujímavá. András, ďakujem ti za túto správu a za dobrý priebeh rokovaní. Pri hlasovaní určite dosiahneme širokú podporu, o tom vôbec nepochybujem. Situácia vo vzťahu k Švajčiarsku bude vyzerať asi následovne. Myslím, že budeme môcť zaujať veľmi dobrú pozíciu, čo sa týka z voľného pohybu pracovných síl medzi členskými štátmi, európskym hospodárským priestorom. Ďakujem ešte raz všetkým a teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďalší rečník, pani Trebesius. Vážená pani predsedníčka, na tomto mieste by som rada povedala k správe o dohode medzi Švajčiarskom a Európskym hospodárským priestorom následovné. Spravodajca pán Šváb sa snažil moje pozmeňovacie návrhy zapracovať do kompromisov, ak e, čo sa týka referenda v roku 2014 k migrácii, ja som veľmi rada, že sme tak zmiernili, um, respektíve, um, prepačte, um, objavilo sa tu návrh na to, aby sme trošku zmiernili konfrontatívne naladenie textu, ale ja bohužiaľ toto nemôžem akceptovať na základe výsledkov referenda. Myslím si, že demokratický systém by mal mať právo a nárok meniť uh, určité uh, systémy. Aj Švajčiarsko bude pravdepodobne musieť ustúpiť zo svojich pozícií, preto som sa rozhodla podporiť iba pozmaňovací návrh 1, ktorý by mal prispieť k spolupráci Eh, zapojených strán pri implementácii smernice. 2 až 4 pozmeňovacie návrhy eh, s týmto číslom odmietam, pretože je to prepojené na referendum vo Švajčiarsku. Eh, tie kompromisné návrhy, ktoré pán Šváb navrhol k bodu 2, tak to si ešte pozriem. Chcela by som apelovať na vás, aby ste podporili Pozmaňovací návrh 51 o, ide o rýchlu implementáciu dohody v oblasti energetiky. Pre Južné Nemecko je táto téma mimoriadne dôležitá. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Ďakujem. Ah, spravodajca s úlohou multitaskingu. Čakám na spravodajcu, kým skončí konverzáciu s kolegyňou, aby sme mohli ďalej pokračovať. Pani Thun z ALDE sa, myslím, hlásila o slovo. Thank you. Thank you, chair. Nie, je to niekto iný. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán Šváb, milí kolegovia. Ako sme už hovorili, pred chvíľou Európsky hospodársky priestor je veľmi dobre fungujúci nástroj, ktorý vytvára rast a pracovné miesta, avšak my taktiež súhlasíme s tým, že panujú určité obavy o štatúte a stave tejto dohody. Um, niektoré body by mohli ohroziť fungovanie spoločného trhu. Ja si myslím, že táto správa prišla v správnom čase. Bolo pre mňa potešením spolupracovať na tejto správe, pretože práca bola hladká, konštruktívna. Najmä čo sa týka vzťahov so Švajčiarskom, bolo to veľmi korektné a um, som rada, že sme pokryli otázku voľného pohybu pracovnej síly. Vypracovali sme štyri kompromisy. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca, za dobrú spoluprácu. Ja ich ešte sfinalizujem. Mm-hmm Taktiež ďakujem tieňovým spravodajcom a teším sa na zajtrajšie hlasovanie. Thank you very much. Ďakujem. Ja len potvrdzujem, tak ako bolo uvedené dnes ráno, že hlasovanie sa začne o 9. hodine 10. minúte. Opakujem, 9. hodine 10. minúte. Ďakujem vám. 9 hodín 10 minút dostanete ešte e-mail. Áno, overujem si to. Hej, presne tak, to je požiadavka sekretariátu. Ďakujem vám za prácu, ktorú ste na tomto odvedli. András, chcel by si sa ešte vyjadriť, alebo máme pokračovať? Um, veľmi mi pomohlo, že som si mohol vypočuť eh, názory všetkých tieňových spravodajcov a páči sa mi, ako vnímali túto problematiku, ako sme spolupracovali. Myslím, že by malo byť jasné, že plne chceme rešpektovať základné demokratické práva v členských štátoch, ale tieto by sa mali dať zosúladiť so zmluvami, ktoré EÚ uzatvára a nemôžete niektoré strany privilegovať. Všetko by malo byť vyvážené. Myslím si, že toto stanovisko je jasné v správe a preto ďakujem všetkým kolegom, ktorí ju podporili. Dobre, čiže je to hotové do hlasovania. Ďakujem, ale ďalší bod je tiež mimoriadne dôležitý pre výbor a síce budeme pokračovať prezentáciou Mm, stručná informácia o TTIP. Výbor e, INTE požiadal odborníkov o radu. Našim prvým rečníkom je pani Galina Kolev. Nie. Um, um, zmedeli sme poradie rečníkov, alebo urobila som ja nejakú chybu? Takže mám dvoch rečníkov, pani doktorku Galinu Koleu, ktorá bude hovoriť o možnostiach a výzvach v oblasti um, um, automotív, um, je vedkyňou a pán profesor Žak Pelkmas bude druhým rečníkom ktorý sa bude venovať e, téme inžinieringu, možnostiam a výzvam. Tak e, ďakujem veľmi pekne vopred výboru za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani Koleu. Ďakujeme za pozvanie, že môžem hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme. My sme túto štúdiu o výzvach a možnostiach v oblasti automotív, respektíve motorových vozidiel vypracovali tak, že nás budete počúvať asi 15 minút a výsledky, ktoré máme k dispozícii, by sme vám radi prezentovali. Automotív e, priemysel je veľmi dôležitý, vytvára v celej Európe milióny pracovných miest a taktiež vytvára veľkú mieru fiškálnych ziskov, obrovské investície do ňoho plynu a 4 z 10 automobilov alebo motorových vozidiel sú produkované na vývoz a ak sa zameriame na USA, tak zistíme, že USA sú najväčším obchodným partnerom pre európsky priemysel automotív automobilový priemysel, čo sa týka importu aj exportu. Ak však popremýšľame o európskom automobilovom priemysle, tak predpokladám, že mnohí z vás budú myslieť najmä na nemecký automobilový priemysel, pretože Nemecko je krajinou, ktorá je E, tou, ktorá má najväčší automobilový priemysel v Európe. A predtým, než vám budem prezentovať detaily a rôzne aspekty týkajúce sa TTIP, rada by som vám najskôr ukázala niekoľko čísiel, ktoré ukazujú, že automobilový priemysel je dôležitý aj mimo Nemecka a toto môžete vidieť na základe tohto grafu. Keď sa pozrieme napríklad na automobilový priemysel, pod, eh, kde máme vyčíslený počet eh, automobilov vyprodukovaný na tisíc eh, obyvateľov, tak zistíte, že automobilový priemysel je dokonca ešte dôležitý v krajinách strednej a východnej Európy, ako napríklad v Českej republike a na Slovensku. Čiže toto ukazuje. No, toto ide nejak rýchlo. Takže uh, chcem vám ukázať aký význam má európsky automobilový priemysel pre jednotlivé krajiny. No a keď e, sa vrátime k priamým vzťahom medzi Európskou úniou a USA, tak môžeme tvrdiť, že väčšina krajín alebo Európska únia ako celok má najmä ofenzívny záujem o rokovania TTIP e, toto vidno z veľkého obchodného prebytku z USA a tento obchodný prebytok e, sa dá skonštatovať vo väčšine členských štátov EÚ. Vidíte to aj na tomto grafe, čiže prebytok je v mnohých krajinách EÚ. To znamená, že tieto krajiny exportujú viac než importujú z USA a teda majú záujem o liberalizáciu obchodu prostredstvom rokovaní TTIP. než pôjdem do detajlov a o aspekt, a k aspektom, ktoré by mali byť predmetom rokovaní, je veľmi užitočné pozrieť sa na TTIP v kontexte nedávno uzatvorených iných dohôd o veľnom obchode, ako je napríklad dohoda s Koreou, s Kanadou. No a ja, alebo môžeme sa pozrieť na dva veľmi dôležité aspekty, napríklad uh, tarifné sadzby, e, solné sadzby uh, na ľavej strane diagramu, a potom aj uh, obchodná rovnováha, respektíve bilancia s jednotlivými krajinami. Takže Európska únia No, niečo mi na tom... Nefunguje na tom ukazovatku. No, ale neviem, čo s tým je. Teraz... Pardon. Takže Európska únia má celné sadzby na autá v výške 10% v porovnaní s inými tromi krajinami Korea, Kanada a USA. Tam sú celné sadzby relatívne vysoké Takže môžeme povedať, že európsky automobilový priemysel je viac chránený než iné automobilové priemysly, odvetvia, najmä pokiaľ ide o auta, ale samozrejme e, sú tu aj iné obchodné prekážky, ktoré idú nad rámec tých e, colných sadzie, pretože sú netarifné, napríklad bezpečnostné regulácie a teda nedá sa to vyčísliť len tak jednoducho. Samozrejme sú určité odhady týchto netarifných prekážok v obchode, ale vždy sú subjektívne, takže chcela som uh, zobraziť tie tarifné e, prekažky, respektíve colné sadzby. Keď sa pozrieme na auta, ktoré predstavujú najväčší podiel transatlantického obchodu, uh, prakticky tri štvrtiny uh, európskeho ob- ob- exportu sú uh, osobné autá. Takže keď vidíme tie colné sadzby v EÚ, je to mnoho vyššie než konkrétne v USA, takže Európska komisia to môže tento rozdiel v colných sadzbách využiť eh, na vyjednávanie v rokovaniach, aby sa dosiahla iná liberalizácia iných netarifných eh, prekážok na strane USA, alebo aby teda EU, eh, pardon, USA lepšie spolupracovali v oblasti medzinárodných eh, noriem. Keď sa pozrieme na druhú časť grafu na pravej strane, tak si všimneme, že EÚ má obrovský obchodný prebytok v obchode z USA. A môžeme v zásade povedať, že Pozícia EÚ v obchodných rokovaniach s, so Spojenými štátmi je viac menej podobná pozícii v rokovaniach s Kanadou, pretože máme rôzne colné sadzby, e, colná sadzba je vyššia a máme takisto teda prebytok obchodnej bilancie s touto krajinou. Takže máme ofenzívne záujmy, exportujeme viac, než importujeme. A toto je e, na rozdiel od Korei, kde dovozy sú o mnoho väčšie než e, vývoz. A mali sme skôr defenzívnejší záujem, pretože ochrana európskeho priemyslu pred korejskými producentmi a výrobcami e, bola výraznejšia než v prípade USA a Kanady. Takže môžeme to v zásade porovnávať, porovnať rokovania TTIP s rokovaniami s Kanadou. Jedným zásadným rozdielom však je skutočnosť, že rokujeme s veľkým obchodným partnerom, veľmi veľkým, a musíme tiež byť obozretní, ak napríklad preberáme nejaké časti z dohody CETA a vkladáme ich do dohody TTIP, pretože mm, pre Kanadu boli prijaté určité výnimky, napríklad to, že kanadský priemysel je veľmi dobre integrovaný s priemyslom USA. Mm, to je dôležitá eh, poznámka kanadských vyjednávačov a výnimočné podmienky boli dohodnuté v rokovaniach s Kanadou. Napríklad je možné doviesť auto z Kanady podľa teda zmluvy, podľa to, respektíve keď bude dohoda v platnosti. No a potom bude možné doviesť auto z Kanady, ktoré bude vlastne obsahovať iba 20 kanadskej pridanej hodnoty, čo je dosť vynimočné a je to iba v prípade Kanady, pretože ten kanadský priemysel je tak dobre integrovaný s americkým priemyslom. Čiže nemalo by to byť takto aj v rokovaniach z USA, avšak máme v globále veľmi ofenzívny záujem a môžeme to porovnať e, s tým, čo sme mali v prípade Kanady. Keď sa pozrieme na rozsah liberalizácie obchodu, Máme tu tri stavebné prvky možných opatrení, ktoré sa dajú prijať v rámci TTIP. Na špičke ľadovca máme odboranie cieľ, to je, myslím, aspekt rokovaní a liberalizácie, ktorý sa dá najľahšie dosiahnuť, pretože clá. To sú čísla, nemali by sme teda posudzovať bezpečnosť produktov alebo životného prostredia. Čiže odboranie cieľy na špičke ľadovca, ale mali by sme tie rozdiely v colných sadzbách medzi, teda na obchodné, e, na osobné auta medzi e, USA a EÚ zobrať do úvahy a mali by sme ich využiť ako určitú páku v tých rokovaniach, keď budeme rokovať o druhom stavebnom bloku, a to sú tie netarifné prekážky. E, netarifné to môžu byť napríklad legislatíva týkajúca sa bezpečnosti produktov, skúšobné metodológie a tak ďalej. Dá sa to v zásade kvalifikovať ako bezpečnostné predpisy a e, environmentálne normy a e, normy palivovej efektivity. Takže k tomu sa ešte dostanem. No a základom dobre fungujúcej obchodnej liberalizácie v budúcnosti je niečo, čo ide nad rámec týchto, e, tejto liberalizácie v rámci TTIP a tam by mala byť aj regulačná spolupráca v budúcnosti, aby sme zabezpečili, že táto liberalizácia bude nielen takým jednorazovým procesom, ale že to bude pretrvávať a pokračovať aj po rokovaniach TTIP. Netarifné prekážky v transatlantickom obchode, ako som už spomínala, môžu to byť teda buď normy alebo regulácia týkajúca sa produktov. Keď sa pozrieme na tie bezpečnostné predpisy, sú tu veľké rozdiely e, medzi e, úpravou v EÚ a úpravou v USA. A tieto veľké rozdiely Eh, sa netýkajú iba noriem, produktových noriem na konkrétne časti napríklad motorových vozidiel, ale týka sa to aj procesu certifikácie. Proces certifikácie v USA je teda procesom samocertifikácie, čiže mm, producent, výrobca musí distribútorovi osvedčiť bezpečnosť vyrábaného auta a v EÚ je to schválenie teda v štátnom systéme. To znamená, že ak sa vyrobí nejaký alebo vyvinie nový model osobného vozidla, tak vláda to schvaľuje tento model a potom výrobca vydá potvrdenie o zhode že všetky ostatné autá takto vyrobené sú rovnaké, pokiaľ ide o bezpečnostné normy. Takže je tu veľký rozdiel v procese certifikácie a to je veľmi zaujímavé, veľmi dôležité pre rokovania typ a je veľmi dôležité, E, brať do úvahy tento rozdiel v rokovaniach, aby sme neobetovali ten e, princíp e, obozretnosti v EÚ. A takisto sú tu rôzne štandardy, rôzne normy, pokiaľ ide o jednotlivé diely, súčiastky motorových vozidiel. Ale ak chceme dosiahnuť harmonizáciu, ak chceme dosiahnuť liberalizáciu obchodu v tejto oblasti, tak je veľmi dôležité nepozerať sa iba na čísla, napríklad e, v akej výške by mali byť svetlomety a tak ďalej, ale treba sa pozrieť na výsledok e, tej úpravy bezpečnosti, alebo treba sa pozrieť na to, nakoľko komplexné to je, pokiaľ ide o mm, neviem, viditeľnosť, pohodlie a treba preveriť, či motorové vozidlá, ktoré sa vyrábajú, E, teda v pohľade s noriem USA, či zabezpečujú rovnakú úrovnosť, e, úroveň bezpečnosti na európskych cestách. Čiže to je potrebné preveriť tento výsledok a nepozerať sa iba na jednotlivé hodnoty v týchto normách, pokiaľ ide o bezpečnosť pasažierov. Druhá časť noriem a regulácií čiže to sú environmentálne a palivová efektívnosť. Systém schvalovania je podobnejší, pretože tak v EÚ ako aj v USA tieto normy schvaluje vládny orgán, ale sú rôzne referenčné hodnoty, napríklad pokiaľ ide o emisie CO2 a tak ďalej. Takže aj v tejto súvislosti sú tam rozdiely. Ale keď sa pozeráme do budúcnosti, tak e, uvidíme, že tie rôzne hodnoty vlastne konvergujú. Čiže dá sa očakávať, že v budúcnosti sa tiež dosiahne určitá liberalizácia obchodov v tomto aspekte. A samozrejme sú tam rôzne skúšobné cykly týkajúce sa emisí, napríklad mm, povedzme rýchlosť, zahrievanie, E, motora a tak ďalej. Takže to vzniklo historicky a pravdepodobne by to mohla byť aj téma v rokovaniach. Čo teda sa môžeme ponaučiť z týchto rozdielov v normách? USA sú veľmi relevantným obchodným partnerom pre európsky automobilový priemysel a je tu veľký priestor na liberalizáciu v tejto oblasti, pretože vieme, že napríklad osobné vozidla sú rovnako bezpečné v USA ako aj v EÚ. Avšak, aby sme mali istotu, treba preveriť konkrétne špecifika tých aut, na, tak povedať, z druhej strane oceánu. Európske auta treba otestovať na amerických cestách a americké auta treba otestovať na európskych cestách, aby sme sa uistili, že výsledok rôznych e, regulácií je ekvivalentný a že je bezpečnosť zaručená keď budeme navzájom uznávať eh, si tie pravidlá týkajúce sa bezpečnostných noriem na druhej strane. Je to dosť komplexná úloha zabezpečiť eh, rovnakú výkonnosť týchto bezpečnostných regulácií a myslím, že sa to nedá urobiť v priebehu niekoľkých mesiacov a už eh, je tu teda rozpracovaná vec na univerzite v Michigane a e, takisto na Jeteborskej univerzite vo Švedsku. A naposledy, keď som ich kontaktovala e, vo februári, tak mi povedali, že neočakávajú výsledky skôr než v marci. Už máme takmer august a ešte stále nemáme výsledky, e, takže to asi nie je prekvapivé. Táto časť TTIP má potenciál vytvoriť živú dohodu a liberalizovať obchod v oblasti automobilového priemyslu aj v budúcnosti. Čo sa týka systému schváľovania, je to veľká výzva v rokovaniach aby sme neobetovali ten princíp obozretnosti, e, že tam bude teda uznávanie toho schválenia samocertifikácie z USA. Takže myslím, že je možné túto myšlienku Európskej komisie implementovať, aby sa teda otestovali americké autá, používajúce americké normy na e, strane EÚ teda, aby tam ten systém vládneho schvalovania v EÚ bol aj na tie americké štandardy, ak zabezpečujú rovnako vysokú bezpečnosť produktu a výkonnosť produktu. Takže, e, keď sa pozrieme na rôzne prístupy, ako sa dopracovať k liberalizácii obchodu, mohli by ste prosím opäť zapnúť prezentáciu? um, it was just the last slide, exactly. Um, then we have uh, three possible approaches. The... Takže máme tu tri možné prístupy. Harmonizácia noriem. Samozrejme, musíme si položiť otázku, prečo vlastne sú tie normy odlišné. Ešte predtým, než sa ich pokúsime harmonizovať, pretože normy by mohli byť odlišné v dôsledku historického vývoja, k teda Dva rôzne regulačné systémy sa vyvinuli v priebehu času, ale normy môžu byť odlišné aj preto, že spotrebitelia majú iné preferencie v USA a v EÚ. A ak je tomu tak, tak e, tie rôzne preferencie spotrebiteľov treba zobrať do úvahy a nie ich ignorovať počas rokovaní. Okrem toho je možné aj to, aby rôzne normy, e, že rôzne normy vlastne zohľadňujú Eh, rôzne charakteristiky jednotlivých geografických regiónov, klimatické podmienky a tak ďalej. Takže to tiež treba zobrať do úvahy a tá harmonizácia by sa mala dosiahnuť alebo presadzovať iba v takom prípade, že tie normy vyplývajú iba z odlišnej histórie regulačných systémov. Prijatie a vývoj medzinárodných noriem je vlastne najlepší spôsob, ak by bolo možné využiť eh, to v rokovaniach, pokiaľ pôjde o elimináciu týchto vyšších mm, colných sadzieb na osobné autá, teda tie sú mnoho vyššie než v, e, v EU než v USA, teda 10% a 2,5%. Bolo by najlepšie, keby USA mm, viac e, spolupracovali pri príjmaní a vyvíjaní medzinárodných noriem, no a takisto vzájomné uznávanie noriem to je jeden zo spôsobov, ako znížiť alebo odbúrať netarifné prekážky. A to sa dá dosiahnuť iba tak, že špecialisti predložia doklady o tom, že výsledky rôznych bezpečnostných úprav sú ekvivalentné alebo výkonnosť je ekvivalentná alebo že tá rôzna regulácia zabezpečuje podobnú úroveň bezpečnosti produktov. Ale v konečnom dôsledku automobilový priemysel je taký, kde rozsah liberalizácie obchodu je veľmi vysoký, teda potenciál je veľmi vysoký a mali by sme to využiť. Teda, keď ideme do USA, nikto sa nezamýšľa nad bezpečnosťou alebo bezpečnosťou produktov alebo auta, keď si požičame auto, keď sa pozrieme na dva takéto produkty, jeden je vyvinutý pre USA, jeden pre Európu, sú to dva produkty, ktoré sú zdanlivo veľmi podobné, ale samozrejme výrobca musí brať do úvahy rôzne regulácie a je to veľmi náročný proces, veľmi nákladný, takže myslím si, že tento priemysel je ten, ktorý má veľký potenciál pre liberalizáciu obchodu a mali by sme to využiť v rokovaniach TTIP. Ďakujem vám za pozornosť a veľmi rada môžem o tom diskutovať. Ďakujem. Takže ešte by sme si dali ďalšiu prezentáciu a potom by sme prešli na otázky, dobre? Takže tá ďalšia prezentácia bola prezentácia Žaka z oblasti strojárenstva a v kontexte TTIP. Ďakujem. Dámy a páni, vážené poslanky, neposlanci, jedna z príloh TTIP by sa mala zaoberať aj strojárstvom Engineering tam znamená strojárstvo, elektronické, elektrické produkty a zvyčajne aj, spra- aj kovospracovanie, ale to nie je súčasťou TTIPu, to posledné. Takže dve tretiny budú v prílohe z tohto veľkého sektoru. E, i keď si všetci myslíme, že chemické odvetvie a automobilový priemysel sú veľmi veľké, tak strojárstvo je oveľa väčšie a je to aj väčšie aj v obchode, obchode, pretože má veľa rôznych poddruhov, podkategórií, podsegmentov. Tu uvediem niektoré štatistiky, aby ste videli, aký dôležitý je toto odvetvie. A pravda je aj taká, že v strojárstve sme svetovými lídrami. A TTIP je jeden z viacerých možností, ako si udržať túto pozíciu. A preto je to dôležité. Tu vidíte obchod z USA v posledných rokoch od roku 2000 a ďalej vidíte tú červenú krivku, to je EÚ, náš vývoz do USA a modrá krivka je opačný smer a zelená krivka je prebytok obchodnej bilancie. Tento prebytok sme dosiahli, i keď euro bolo vysoké a dolár bol nízky. A dosiahli sme ho napriek tomu, že máme veľké technické prekážky v obchode. O tom budem veľa hovoriť. To znamená, že napriek tomu, že plávame proti prúdu, dvom prúdom problémov, aj tak sa nám podarilo zvýšiť konkurencieschopnosť v priebehu dlhého času teda udržali sme si ju v priebehu dlhého času. Tu vyzerá vývoj na svetovom trhu. Hore tá bledomodrá čiara je EÚ e a vidíte, že nás Číňania dobiehajú, ale, ale doliehajú v celkovej hodnote obchodu. To máme elektrické a elektronické tovary tu, ale to nie je DPH pridaná hodnota a pre Čínu je to dôležité. Keď hovoríme o Číne a elektrických a elektronických výrobkoch, tak tá pridaná hodnota je menej ako 10 Takže vidíme 100% pridanú hodnotu, povedzme, ja neviem, tovar 500 eur, ale pridaná hodnota v Číne je 30 alebo 40 a veľa sa najprv musí doviesť a potom máte túto pridanú hodnotu. Takže je veľmi dôležité vidieť tento graf aj z hľadiska pridanej hodnoty. Potom je tu ďalší príklad, keby si zoberieme elektrické tovary, pretože elektronika je silnejšia v Číne než v Európe, ale pri elektrických tovaroch všetky elektrické výrobky, to je gigantický trh, tam je Európa naozaj kráľom. A tu vidíte, že v USA, v Japonsku nás nasledujú, je tam ale vzdialenosť, ale Čína ani nie je na grafe Takže je veľmi dôležité vidieť našu pridanú hodnotu. To sú naše pracovné miesta, to je naša technológia, to je tam všetko. A služby, služby okolo týchto strojov, pretože mnohé stroje predsta- majú, máme 84 tisíc rôznych strojov a stroje sa robia presne podľa potrieb zákazníkov. To nie je normalizovaná výroba. Keď si opravujete dom nejakým ručným nástrojom, tak ten je štandardizovaný. Ale tie stroje, o ktorých tu hovoríme, vo vzťahu B2B, a keď hovoríme o pracoviskách v podnikoch, to sú veľmi často e, špeciálne stroje, ktorých sa urobí 20-30 kusov, ale nie tisíc alebo 10 tisíc. Takže služby okolo tohto stroja sú veľmi dôležité keď budeme hovoriť o technických prekážkach obchodu, tak si musíme uvedomiť, že aj keď predávame veľa strojov z Európy do USA, predávame rôzne stroje v malých množstvách, takže pevné náklady na tieto prekážky v obchode sa delia na nízky počet strojov. Preto sú tieto e, technické prekážky obchodu takou dôležitou témou. Tu na vidíme TTIP, toto som ukazil pred niekoľkomi týždňami, keď som poukazoval na problémy v pre obchode v, v IMCO výbore. Posledná časť sú odvetvia a strojárstvo je tam veľmi zvýraznené, aby ste videli jeho miesto. To súvisí s kapitolou TBT a znamená to aj e, súvis s horizontálnou kapitolou o spolupráci. Príloha k strojárstvu je dôležitá z viacerých dôvodov. Z veľkosti sektoru, ako aj z nákladov obchodných prekážok, ktoré tu vznikajú. Pre svetové trhy je dôležité e, toto vedieť, aby sme videli, čo sú najatraktívnejšie trhy na svete, aké máme ofenzívne záujmy. To je široký a špecifický aspekt TBT v tých prekážkach. To platí najmä pre MSP. Nemyslíte si, že ten strojársky priemysel sú e, obry ako v automobilovom priemysle. Sila európskeho strojárstva v takých krajinách ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko, nezabudneme ani na Taliansko, sú malé a stredné podniky. Mnohé z nich sú špecializované na niektoré druhy strojov a preto odrádzanie SMS prekonávaním technických prekážok je základný problém. Takže my sme, mohli, my sme stále silní, ale mohli by sme byť oveľa silnejší a to má taktiež veľký význam, keď hovoríme o tomto odvetvi. Druhým ofenzívnym záujmom je to, že e, USA nedodržuje veľmi dobré normy, pre, e, normy typu EC a ISO, ale my sme v tejto tu veľmi silní a ďalším cieľom je posu, e, e, posudzovanie zhody. Tam máme trojnásobný nedostatok a to ich naozaj veľa stojí, pretože e, hovoríme o malých sériách výrobkov. Máme aj defenzívny záujem a to je, to som už hovorila aj minule, vzájomné uznávanie noriem. Nie vzájomné uznávanie regulácie, to sa veľmi ťažko robí, ale vzájomné uznávanie noriem by bolo veľmi problematické pre Európu a za chvíľočku o tom poviem viac, pretože sa hovorí, TTIP je veľmi zaujímavý. Je to niečo také ako High Society v svete hudby alebo filmov. Sú tam rôzne klebety fámy, ktoré sa zdajú dôležitejšie než skutočnosť. E a hovorí sa napríklad o tom, že vzájomné uznávanie, to sú tie, tie fámy, že sa tam vracia a že to nie je v našom záujme. Takže aké sú technické prekažky? Technická regulácia, technické normy a posudzovanie zhody. A keď si pozrieme to, čo Galina hovorila, netarifné opatrenia, to je na konci. O tom hovoríme. Okrem e, odstránenia tarif, tak TTIP v strojárstve by mal mať osobitnú kapitolu, kde sa budú medzi sebou, kde budú medzi sebou rokovať regulátory. Potom, ako som hovoril, že by sme mali mať aj dohodu, e, ktorá bude živá a to musí súvisieť aj s horizontálnou reguláciou. Musím povedať, že podporujem vo veľkej miere európsky pozičný materiál pre strojárstvo, aj Orgalim to podporuje. Je to organizácia pre, pre strojárstvo. Toto je odhad, ktorý sme urobili, veľmi hrubý odhad toho, aké tarifné príjmy by sme mohli získať v tomto odvetvi, keby sme ich neplatili. A zobral som tie najnižšie tarify na oboch stranách a najvyššie tarify na oboch stranách a pozrel som si, aké rozpetie. Orgalim to nikdy predtým nerobilo a hovoria, že by to mohlo byť niekoľko stoviek miliónov e, eur, ale podľa nášho odhadu to je 1,5 miliardy pre EÚ a miliarda pre USA. A keby ten priemer bol vyšší, tak by to sa priblížilo až k 2-3 miliardám. Takže ten zisk z tarif by bol možno nie fantastický, ale veľa väčší, než sme doteraz mysleli. Takže teraz tie technické prekážky. Uh, Technické nariadenia pre strojárstvo je to najmä OSHA, to je americký regulátor pracovných miest, pre pracovné miesta. A samozrejme, máme tam aj e, elektronicko-elektrické e, výrobky pre spotrebiteľský trh, ale to je skoro neregulovaný trh. Potom tu máme normy ktoré sa malo kedy zodpovedajú EÚ. A to má niekoľko dôsledkov. To znamená, že normy budú iné ako v EÚ. Naše normy sú väčšinou IEC alebo ISO. Hovoríme o tisíckach noriem v tomto odvetvi a v USA hovoríme možno o 50 alebo 100 normách v tomto sektore, ktoré by boli naviazané na ISO alebo IEC Máme normy v USA, ktoré sú blízke našim normám a potom sme prišli s nimi na rokov... proste a potom sú tam nejaké odchylky a je to celé veľmi nákladné. Takže ekvivalentná úroveň ochrany alebo ochrana zdravia a bezpečnosti je ignorovaná. Máme iné normy, ako povedala Alina. Predsa len by sme mohli mať tú istú ekvivalentnú úroveň e, ochrany, bezpečnosti. Na to sa nepozerá, ale vybraný zákon sa stáva, e, vybraná norma sa stáva zákonom a týmto končí sa, Takže je tu otázka nákladného prispôsobovania strojov a komponentov. To znamená veľké ďalšie náklady pre veľmi malý sortiment výrobkov. Potom technické normy pre americký priemysel bolo veľmi dobré, že majú jednotné normy pre jednotný trh. Nie je to samozrejme to jediné, ale je to jeden z dôvodov konkurencieschopnosti. Náš trh sa ľahko zásobuje, je to jasné a nerobí sa žiadne porovnávanie zhody. Môžete dovádzať z Fínska do Španielska, je to úplne v poriadku. Náš systém je naviazaný na IEC ISO. To vidíte tie údaje. Napríklad máme tu tých 72 noriem Seneleku a 31 Sen noriem a väčšina noriem je vypracovaná v spolupráci s IEC ISO a sú to tí istí experti, takže USA to vôbec ale nerobí, takže tu musíme dosiahnuť ešte pokrok. Ďalej, toto, že to nie je takto naviazané na seba, má mnoho dôvodov. Jedna z vecí som už ale povedal, existuje niekoľko významných noriem v USA, e, organizácií e, normalizačných, ktoré majú normy, ktoré síce nie sú EC alebo ISO normy, ale sa používajú v mnohých krajinách sveta. Takže i keď to nie sú svetové normy v súlade s e IECISO, sú uznávané, uznáva ich trh od Tajska po Južnú Afriku. Takže musíme byť opatrní a nesmieme sa na to pozerať len ako na vec vzťahu medzi EÚ a USA. Niektoré normy, 8, 10 z nich je naozaj na svetovej úrovni, majú svoje renomé a tam sú samozrejme určité skryté záujmy, ale to nie sú negatívne záujmy. Takže je dôležité, že v mnohých prípadoch sú takéto záujmy a potom v druhej odrážke vidíme tie nedostatky tej skutočnosti, že USA koná ako koná. A to má veľký dopad na európsky priemysel. Európske orgány alebo ten všeobecný nadradený ústav pre normy nemá žiadnu dohodu o EJC ISO, ako máme my. Aj pri hodnotení zhody sú veľké problémy. A v druhej odrážke vidíte, že OSA sa dva, niekoľkokrát poku, po, že sme sa pokúšali niekoľkokrát, aby OŠA prijala vlastné nejaké také vyhlásenie márne. A malo by to veľké výhody, ale americkí výrobcovia strojárskych produktov, keď prídu do Európy majú všetky tieto výhody z OŠA a my ich nemáme. Takže to je veľmi dôležité. E, zvyšuje to totiž náklady trojitým spôsobom. Nemáme rovnaké podmienky pre hodnotenie zhody, ktoré využíva OSA. E, UL e, sú nadradené všetkému alebo dominujú a vidíme, že dochádza k zneužívaniu tejto dominant, tohto dominantného miesta a príslušné orgány v USA nereagovali, ak aj máme dôkazy. Mnohé americké štáty, 30, podpísalo Juvel ako orgán, ktorý bude tu na vystupovať aj v ich mene, takže je to ďalší problém, ktorý predstavuje cenový náklad, teda finančný náklad. Čo robia americkí regulátori? Môj návrh je, to je tá tretia odrážka, aby Európania mali postup e, žiadania a e, to by bolo v TTP, kde by sa e, uznala tá ekvivalencia. Aj to je naozaj určitá možnosť, pretože ten obežník OMB, to je federálna inštitúcia, číslo 119 sa bude revidovať a to je ten predpis, kde sú takéto postupy uvedené ako povinné pre regulátorov. A keby sme túto revíziu e, využili na to, aby sme tam mali tento postup žiadania štandardizácie a to by bolo v TTP, tak by to bolo potom v zákone a uľahčilo by nám to život. Ako vieme, OŠA nie je veľmi náchylná, ale uvidíme, treba rokovať Minule v TTIP pred 4 týždňami som povedal, že či sme mohli mať nejaké informácie o dohodách o ekvivalentnosti. Budem o tom hovoriť vtedy, ak máte záujem, pretože v strojárstve sa zatiaľ takéto dohody nevyužívajú, komisia to ani nezavrhl, nenavrhla, ale ak by ste chceli vedieť, ako to funguje, tak je to tu. Harmonizácia noriem je určite niečo, za čo by som hlasoval, i keď je to veľmi ťažké podľa bodu A, bode A, ale myslím si, že B je kľúčom. Je to, to dôležité. Americké orgány by mali písať nové normy spolu s ISO IEC v čo najväčšej možnej miere a zatiaľ sa to nerobí a to je jedna z možných ciest, kde by sme sa mohli s Amerikou dostať bližšie k sebe Môžeme hovoriť o minulých normách, kde boli nejaké záujmy z hľadiska trhov, ale pri nových normách prečo to nerobiť spolu? Posudzovanie zhody prechádza tiež revíziou a EÚ by malo žiadať a robí to. Voľný výber medzi týmito orgánmi hodnotenia zhody, žiadna duplikácia tých testov z komponentov a e, disciplinovanie UL a to naozaj treba robiť. Takže prečo by sme to nemohli tieto postupy tu na takto využiť? MRA je ďalšia vec, ktorá sa ukázala ako neúspešnou. A prečo by sme to v TTIP nezlepšili? A podobne ako Kanadiania, ktorí majú vynikajúcu kapitolu MRA, prečo by sme to neurobili aj my aspoň v tomto odvetvi, teraz keď sa už lepšie poznáme? A teraz sa dostávam k skutočným problémom. E, ak tie klebety sú pravdivé, tak je stále veľký tlak na to, aby sme mali normy vzájomného uznávania. A tieto normy, to znie veľmi dobre, že? Sladučko to znie. Raz bol jeden kandidát na amerického prezidenta, ktorý vydával uh, iné zvuky, ale chcem povedať, nedajte sa zlákať touto pesničkou. Hovorí sa tu o vnútornom trhu s jednotnými normami, ale neprináša to, to žiadnu výhodu pre EÚ a na americkom trhu, ak sa neurobia tie reformy, o ktorých som hovoril predtým v Amerike. A to nie je vôbec isté. Ale dokonca, ak by sme aj dovolili, aby americké normy sa dostali do tohto systému na základe vzájomného uznávania a nie tými ďalšími cestami A a B, to je už možné totiž, tak prečo vzájomné uznávanie? Tak potom čo si myslíte o Číne, ktorá príde zajtra so svojimi normami, alebo Japonsko? pri našich rokovaniach s nimi. A dokonca, ak by sme to aj vôbec niekedy urobili, malo by to vychádzať z cieľov e, bezpečnosti a ochrany zdravia. Jednoducho nemôžeme uznať normy bez toho, či nezistíme, že sú tieto ciele e, ekvivalentné a po druhé musí byť silný záväzok eh, normalizačných orgánov USA, že sa budú viazať na IEC ISO, pretože inak nedostaneme nikdy dobré jednotné normy. Potom nejaké ďalšie ambície, veci, ktoré nie sú vyriešené. Mohol by som to podrobnejšie riešiť, ak by ste mali pocit, že je to potrebné. Najcitlivejšou oblasťou je to, čo je hore i keď by ste mohli povedať, že možno aj dvojka, a to sú tí necentrálni regulátori. Americké štáty majú kompetenciu regulovať napríklad e, bezpečnosť a zdravie pri strojoch a mnohé to robia. A robia to chaoticky to znamená, každý robí svoje malé vecičky. To, čo by sme my ako Američania mohli očakovať, že Američania majú integrovaný vnútorný trh, tak sa môže stať, že môžete mať federálnu normu pre nejakú bezpečnostnú otázku v stojarstve. Tak áno, štáty, federálne jednotlivé štáty to budú nasledovať, prečo nie? alebo, alebo sa od nich očakáva, že to tak urobia, pokiaľ nemajú odôvodnenie dôvod, že by sa odchylovali, ale tak to tam nefunguje. To je to, čo očakávate, ale nefunguje to tak. Takže je to veľmi chaotické a je to veľmi nákladné aj pre USA a v rámci TTIPu je to veľmi zložité. Federálna vláda to nedokáže prikázať, nemôže prikázať, takže čo budete mať e, e, Americkú radu štátov, to je veľká organizácia vo Washingtone, ktorá sa snaží dojednať s federálnou vládou, alebo sa vychádza z pri MCS, z predvídania, z predpokladu. Čiže žiadna subsidiarita v USA ale nefunguje, takže to je veľmi zložitá vec. Ale keby sa našlo riešenie, tak by to bolo veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Začínam zbierať rečníkov na zoznam, len aby sme to zhrnuli. E, americké technické normy môžu byť veľmi komplikované a celá tá oblasť inžinierstva to je veľmi zložité, nie, nie je to v súlade často s medzinárodnými normami, my by sme re, my by sme teda nemali dosť sa snažiť o súlad, pretože by to potom mohlo podkopať úroveň európskych noriem, čiže asi takto by sme to mali vysvetľovať si. Neviem, čo by eh, chceli k tomu povedať ostatní. Poslanci pani rečnička hovorí bez mikrofónu. Len štyria sa môžu vyjadriť Dieter, Ivan, Maria a potom vy a Nikola. Ešte nakoniec, predsa len ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem rečníkovi za to, že ste k nám prišli a prezentovali výsledky svojej štúdie. Ja som veľmi rada, že naše stanovisko ide ruka v ruke s výsledkami vašej štúdie. Rada by som predniesla zo pár komentárov k časti automotív a potom mám niekoľko otázok oblasti inžinierstva. Čo sa týka automotív, eh, potom sa vyjadrím k strojárenstvu Um, ja som z Českej republiky a jemne by som nesúhlasila e, s tým, čo ste hovorili k automotív priemyslu. Nesúhlasím celkom s e, tendenciou porovnávať tieto rokovania s akýmikoľvek, ktoré sme mali v minulosti. Áno, máte pravdu, Južná Kórea a um, hlavná politická otázka, ktorá zostala nevyriešená, bola e, téma um, automotív priemyslu, ale bolo to trošku odlišné. Teraz poprvýkrát rokujeme o veľmi komplexnej dohode a ide taktiež o dohodu, ktorú ste vy veľmi správne už e, vypichli. Myslím si, že kľúčovou otázkou a to, čo by sme chceli dosiahnuť, je situácia, ktorá by bola zisková, výhodná na oboch stranách. Samozrejme, že chceme e, zabezpečiť, zjednodušiť náš vývoz do USA, ale ja ako konzument možno by som chcela mať americký Cadillac za primeranú cenu ale myslím si, že ťažiskom celej diskusie o automobilovom priemysle je otázka um, regulácie a konvergencie. A ja si myslím, že sme naozaj v situácii, Um, že máme pred sebou toho hlavného obchodného partnera a konkurenta, preto to musíme celé vyriešiť správnym spôsobom, mali by sme podporiť automobilový priemysel. A ja som preto veľmi rada, že automobilový priemysel je, je zahrnutý do týchto rokovaní a že sme zvolili prístup od spodu nahor. Taktiež eh, by som sa rada vyjadrila k vzájomnému uznávaniu ekvivalentov. Je to jasné, eh, jasne dôležitá téma, pretože automobilový priemysel je založený na technických normách a dôležitú úlohu tam zohrajú regulačné úrady. Moja otázka sa týka štúdie z oblasti strojárenstva. Je to veľmi jednoduché. Ako by sme mohli zabezpečiť, aby Američania akceptovali, že ich e, normy nie sú medzinárodnými normami a štandardmi? Buď požiadame Američanov, aby akceptovali európske normy. Ide o normy ISO a ďalšie normy, áno, sú tam mnohé americké skratky. Čiže mali by sme postupovať tak, že pri, e, pripravíme spoločne e, v budúcnosti spoločné transatlantické atlantické normy a štandardy. Na základe štúdie som pochopila, že e, vzájomné uznávanie noriem nie je možné, pretože na základe rozdielnej legislatívnej situácie sa to nedá. Princíp jednotného štandardu vo všetkých členských štátoch e, ako základ spoločného trhu by mohol byť ohrozený rôznymi krokmi v rámci tejto aktivity. Čiže vzájomné uznávanie v rámci súčasných technických štandardov, ako si myslíte, že by sme mali postupovať v tejto otázke, keby ste prosím vyjadrili svoj názor? Thank you very much, Madam Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem návštevníkom za prezentáciu. Bolo to zaujímavé. Myslím si, že automobilový priemysel nie je nie len, že je jednou z najdôležitejších nielenže jedným z najdôležitejších priemyselných sektorov v Európe. Čo sa týka prvej prezentácie, odznela veľmi zaujímavá prezentácia o e, zmenšovaní, eliminácii netarifných prekážok. Ja si myslím, že tarifné e, bariéry môžeme odstrániť jednoduchšie, možno zo dňa na deň, ale netarifné prekážky to trvá trošku dlhšie. Preto by som rád položil otázku, aký je najlepší prístup e, z tých, ktoré ste navrhli, aby sme odstránili prekažky čo najskôr. Čiže mám na mysli netarifné prekažky. Vy ste navrhli tri spôsoby. Po prvé harmonizácia noriem, po druhé Um, e, navrhnutie medzinárodných noriem a po tretie bolo vzájomné uznávanie. A taktiež súčasťou tejto otázky je aj rozdiel medzi prvým a druhým prístupom, medzi harmonizáciou noriem a medzi vyvinutím, vypracovaním medzinárodných noriem, pretože si myslím, že EÚ a USA sa určite môžu dohodnúť na harmonizácii noriem, Ehm, toto by potom vyvinulo veľký tlak na to, aby ich e, potom uznali ako medzinárodné normy. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pani predsednička, ďakujem rečníkom za obe tieto prezentácie a ja si myslím, že takto je to. Správne, v našom výbore by sme mali postupovať takýmto spôsobom, mali by sme debatovať, tak ako ste to už vy uviedli, pani predsednička a by sme potom následne mohli voličom vysvetliť, ako vyzerá situácia a mali by sme dať takúto možnosť aj výrobcom, pretože tí majú ešte väčšie obavy než spotrebitelia. V mojej krajine panuje veľká neistota v automobilovom priemysle. Momentálne je naša obchodná bilancia voči USA pozitívna, ale máme obavu, že na, e, po uzavretí dohody z USA by táto situácia mohla vyzerať inak. A malé a stredné podniky produkujú v rôznych odvetvajach a majú takéto obavy, pretože nevedia, ako budú následne vyzerať obchodné vzťahy. Ja už som k tomu viedla rôzne diskusie v Rumúnsku, dokonca som iniciovala tajné hlasovanie, Hovorilo sa tam najmä o troch aspektoch v súvislosti s TTIP. Poprvé, dostatočne sa to o tom sa o tom ešte nediskutovalo. Um, súkromná arbitráž, po druhé nedostatočné znalosti štandardov a po tretie Strach e, zo straty trhových podielov, ak by sme e, z USA pracovali na základe rozličných noriem. Zamerali sme sa na dve skupiny produktov. Ja by som sa teraz e, skôr zamerala na tú druhú skupinu. Európa snáď exportuje menej automobilov než strojov a zariadení. Vy ste skôr hovorili o rozdieloch v daňových tarifoch a kvótach. Výrobcovia um, strojov, zariadení a automobilov majú v USA priaznivejšie daňové sadzby. Ako by mohli vyjednávači využiť tieto skutočnosti v rokovaniach? Ja ako poslankyňa, európska občianka, vôbec neviem, kto za nás vedie toto vyjednávanie. Myslím, že potrebujeme viac transparentnosti a toto celkom určite vyplynulo aj z tých dotazníkov, ktoré som ja iniciovala. Myslím, že tieto štúdie sú dobré, ale potrebujeme dať občanom viac informácií a ak nie sú občania presvedčení o tom, že by sme sa mali TTIP postaviť tvárou v tvár, bez toho, aké sú tam dopady, tak by sme to mali rešpektovať. Je mi jasné, že obchodná dohoda z USA je nevyhnutná. EÚ sa nemôže pred týmto uzatvárať. A teraz e, tu bolo povedané, že USA nemajú jednotné štandardy, z druhej um, prednášky, z druhej prezentácie to vyplynulo, že aj v USA sa pracuje s rôznymi štandardmi, neexistuje harmonizácia. A teraz moja otázka. My uzatvárame um, zmluvu z USA a nie s jednotlivými štátmi v rámci USA. Čiže podľa toho sa musíme potom zariadiť. Hm, ide o celkovú dohodu z USA ako federálnou krajinou, nie s jednotlivými štátmi. Potom by sa e, už s touto situáciou napríklad mali podnikatelia v Rumunsku vôbec nevedeli vyrovnať. A viete, ako to vyzerá na jednotlivých decentralizovaných úrovniach v USA. Je dôležité, pani predsednička, aby sme takéto diskusie viedli aj o iných skupinách produktov, napríklad chemický priemysel, neexistuje Európsky úrad, ktorý by schváľoval všetky chemické produkty európskych podnikov. Rôzne štandardy vedú k generovaniu rôznych nákladov a potom dochádza k tomu, že niektoré produkty majú privilegovanú pozíciu na trhu. Ďalšia rečníčka. Áno, ja súhlasím, zdá sa, že normy a štandardy sú ťažiskovým slovom v tejto diskusii. Možná eh, harmonizácia noriem a vplyv na medzinárodné eh, normy. Áno, to by potom um, skrývalo pridanú hodnotu Nielen v automobilovom priemysle, aj v iných odvetviach je to podstatná téma. Chcela som nadviazať na to, čo povedala Vicky úplne na začiatku, že potrebujeme jasné posolstvo pre našich občanov, pretože um, ak sledujete v médiách reakcie na E, debatu okolo TTIP reagujú neziskové organizácie, objavujú sa e, populistické argumenty, celá táto debata sa otáča akýmsi iným smerom, vytvára to atmosféru strachu v spojitosti s TTIP. nedostatok informácií, nepochopenie. Ja som chcela apelovať na všetkých prítomných a taktiež na pána Pelkmasa, ktorý je uh, jedným z našich najskúsenejších informátorov, tak povediac, ako sa to povie správne, um, je tým človekom, ktorý nám poskytuje informácie, aby sa, vie, prosím, v jednej prezentácii nepoužívate toľko skratiek, pretože nám to nie je jasné potom. A tak ako o, uh, povedala kolegyňa napríklad v Rumunsku, to potom nepochopia ľudia. Ja Súhlasím taktiež s, Česk- s českou kolegyňou, s pani Charázovou, že mm, by to malo byť jednoduchšie, že potrebujeme jasné posolstvo. Čiže podporujem to, čo povedala Vicky úplne na začiatku. Ďakujem pekne, Nikola. Brevemente io ne ringraziare Chcel by som sa vám poďakovať, pán Pelkmans, bolo to veľmi podnecujúce, podnetné, prepačte. Samozrejme, že existujú rôzne normy a ich harmonizácia je náročná. Americké normy nie sú medzinárodné, ale je dôležité, aby sme pochopili, že rôzne normy súvisia s rôznymi úrovňami ochrany a s rôznou ochranou zdravia, ktorá je tým pádom zabezpečená, nejde len o odlišnosť noriem, ale musíme si položiť aj otázku, čo znamenajú, aký majú význam pre verejné zdravie. Za určitých okolností by sme mohli povedať, že by sme boli ochotní akceptovať iné normy, ak by mali e, minimálne rovnaké dopady, alebo by boli ešte prísnejšie. Ďakujem. Um, Kladiem si otázku, či sa ešte kolegyňa z komisie chce zapojiť do diskusie. Ďakujem, pani predsednička. Príjemné predpoludne všetkým. Rada, rada by som sa poďakovala pani Kolev za zaujímavú prezentáciu. Ja si myslím, že by bolo vhodné spomenúť dôležitosť o spomenutia a tebe. Je jasné, že sa potrebujeme venovať tejto téme, ak chceme hovoriť o NTB. E, toto by mohlo mať vplyv na e, bezpečnosť našich spotrebiteľov. Musíme v tom mať jasno. My pracujeme na metodológii. Čo sa týka toho... Aha. Čo sa týka netarifných e, prekážok, tak ste hovorili o troch prístupoch. Jedným z nich je harmonizácia. Ja si myslím, že bilaterálna harmonizácia z USA je jednou z ciest. My sme už identifikovali tri oblasti, v ktorých by sme mohli už začať testovať postup harmonizácie, ale ako už bolo povedané, harmonizácia v prvom kroku by mala viesť potom k multilaterálnej harmonizácii, čiže ak sa nám podarí dosiahnuť dohodu z USA, tak eh, by sme potom mali vypracovať medzinárodné štandardy, ktoré by sa potom mohli uplatňovať všade. My sa snažíme pracovať tak, aby sme posilnili spoluprácu v rámci dohody 9K Agreement a v, júne, v júni na poslednej plenárke sa hovorilo o tom, že by sme mali schváliť celý balíček dokumentov eh, z USA a takto by sme mali posilniť multilaterálnu harmonizáciu týkajúcu sa regulácie regulácie v rámci automobilového priemyslu. Veci sa síce rýchlo vyvíjajú a um, mali by sme zohľadniť objavujúce sa ekonomické profity, uh, ekvivalenciu v technickej oblasti, ale um, predpokladom by malo byť, že technické normy, technická bezpečnosť je rovnaká. Spomenuli ste samozrejme rôzne normy Je to veľmi zložitý proces a bude si vyžadovať určitý čas, kým sa dopracujeme k výsledku, ale teraz sme e, sa pohli z fázy, kedy sme hovorili o princípoch a metodológii, do fázy identifikácie jednotlivých oblastí, v ktorých by sme mohli spolupracovať. Myslím, že to, čo ste vypichli vo vašej prezentácii, ide ruka v ruke s našim prístupom. Možno len jeden bod. Áno, je pravdou, že rôznym spôsobom posudzujeme zhodu. Máme typové schváľovanie v EÚ. V USA ide o certifikáciu. Nie je našim zámerom, aby sme sa tým tieto postupy snažili harmonizovať. Bolo by to príliš náročné, ale ja si myslím, že um, Typové schváľovanie je v USA uznávané, chápe sa to ako pridaná hodnota, toto nebudeme spochybňovať a nechceme v podstate ani to, aby USA zmenilo svoj prístup. Hovoríme skôr o harmonizácii testovania a technických normách. Ďakujem. Ja by som ráda nadniesla ešte jeden bod a mám niekoľko špecifických otázok. Ešte raz opakujem, že mohli by ste sa prosím pokúsiť v aktualizovanej verzii vašej prezentácie zjednodušiť jazyk, ktorým komunikujete, pretože príjemcami budú tisícky ľudí. Je nám jasné, že ste odborníkom v strojárenstve a, e, je, a už samotný fakt, že rozdiely v americkom Um, systéme normalizácie um, existujú v porovnaní s európskymi, je dostatočným dôvodom uh, na to, aby to bolo zložité pre nás, ale ak by samotné normy boli jednoduchšie, tak by to bolo lepšie chápateľné aj pre nás. Čo sa týka automobilového priemyslu, je veľmi dôležité povedať, že nejde len o vec, ktorá sa týka Nemecka, hoci tu máme niekoľko kolegov z Nemecka, myslím, že hneď váš prvý slajd to ukazuje. Je vidno, že rôzne krajiny um, benefitujú z tejto situácie, ale na strane 33 uvádzate ďalšie súvisiace skutočnosti a mám komentár na strane 32, ktorému, k, k vete na strane 32, ktorému celkom nerozumiem. Export do USA sa zvýšil o 13 a tie súvisia, e, súvisiace percenta tomu celkom nerozumiem. Ak e, dosiahnete s nejakou krajinou veľmi stižiadostivú dohodu, ak by e, percenta predstavovali 25 tak myslím si, že samotné vstupy by boli o mnoho väčšie ak je tam, prosím, e, nejaká e, chyba tlačová v tej správe, myslím, že by ste to mali skontrolovať a opraviť. Inak to pre mňa nie je celkom pochopiteľné. A e, myslím, že asi na 5 minút by sme mohli dať priestor našim rečníkom, aby sa vyjadrili, aby odpovedali. So, thank you very... Ďakujem pekne za otázky a pripomienky. A som veľmi rada, že Nemyslíme na ten automobilový priemysel iba ako na nemecký priemysel. Presne to som chcela aj ja ukázať, pretože viem, že ste tu zástupcovia napríklad Českej republiky a viete, že Česká republika má veľmi výrazný automobilový priemysel, ale určite to nie je všade v Európe tak, takže to bolo zámerom tejto priesvitky ukázať, aký je význam automobilového priemyslu v iných krajinách. V porovnaní s inými dohodami o voľnom obchode naozaj to bola náročná úloha. Vyzvihli sme v našom dokumente to, že TTIP je dohoda o obchode, alebo bude dohoda o obchode, ktorá by mala ísť ďaleko nad rámec toho, čo bolo dosiahnuté v iných dohodách o obchode. A je dôležité vyzvihnúť eh, pohľad spotrebiteľa, väčšiu Eh, rozmanitosť produktov, ktoré nám prinesie TTIP. Napríklad, ja by som tiež rada jazdila na Ford, Forde Mustang, takže zdieľam váš názor. Odbúranie netarifných prekážok ako najlepší prístup k dosiahnutiu obchodnej liberalizácie čo najskôr. No, ja, by, ja som v podstate prezentovala tieto tri prístupy, ale tie tri prístupy uh, treba e, brať ako navzájom sa doplňajúce. Nie je možné vybrať si len jeden z týchto prístupov a potom ísť za tým. Ja by som povedala, že to závisí od e, konkrétnej veci, od e, štandardov, ktoré zoberieme do úvahy. rozdiel medzi prvým a druhým prístupom, teda harmonizácia noriem a vyvíjanie medzinárodných noriem, je v tom, že v prvom prípade môžeme svoje normy harmonizovať a akceptovať americké normy, a teda nie je to len prijatie a vývoj ďalších e, noriem. No samozrejme lepším riešením by bolo multilaterálne riešenie, teda ďalší vývoj štandardov UNEC. A som veľmi rada, že je to na ceste a že komisia, americkí a japonskí partneri na tom pracujú. Takže je veľmi dôležité uvedomiť si, že tieto tri prístupy sa doplňajú a vzájomné uznávanie samozrejme je ten prístup, kde dokážeme dosiahnuť najrychlejšiu liberalizáciu obchodu, ak teda máme dôkazy o tom, alebo teda keď môžeme posúdiť, či sa autá vyrábajú v zhode s požiadavkami USA alebo EÚ a či e, teda dávajú ekvivalentnú úroveň ochrany na cestách EÚ a USA, či tento prístup by mal byť zvolený, ak je, ak sú tieto, ak teda existujú o tom dôkazy. No a chápem, pokiaľ išlo pripomienku nedostatočnej transparentnosti, my s tým v Nemecku tiež máme dočinenia a Snažíme sa byť naozaj prítomní na všetkých schôdzach, všade, kde je možné predložiť viac informácií o TTIP, aby sme dosiahli širš... aby sme sa dostali k širšej verejnosti s našimi informáciami, ale vítame tú iniciatívu transparentnosti od začiatku tohto roka a všetky tieto Ehm, dokumenty so, s faktami, ktoré sú na internete, sú veľmi e, užitočné. Ja to používam vo svojich prezentáciách, keď napríklad pracujem so študentmi a tak ďalej. Ale bolo to trošku neskoro už, pretože verejná mienka už bola, tak povediac, ehm, vytvorená a myslím si, že všetci by sme ďalej mali pracovať na tejto téme, aby sme sa dopracovali k obchodnej dohode, ktorú verejnosť príjme a ktorú príjmu potom samozrejme poslanci. Takisto súhlasím, že by sme nemali obetovať bezpečnostné normy. To je najdôležitejšia vec v TTIP samozrejme. A toto je možno niečo, čo som nesformulovala e, správne. My tiež nenavrhujeme harmonizovať prístupy, pokiaľ ide o testovanie zhody. Teda nejaká tá samocertifikácia. alebo teda štátne schvalovacie systémy v EÚ takúto harmonizáciu nechceme dosiahnuť. Čo som mala na mysli bolo, že by sme využili tento systém schvalovania v EÚ a otestovali auta, teda americké auta. A prepačte, trošku nám už odchádzajú poslanci, takže prerušuje predsednička. A ešte posledný vec, hovorí rečnička. A potom možno, že ja som len nedobre e, porozumela tej angličtine. Ďakujem ja som zmenil uh, tie slajdy po predošlej vašej e, požiadavke, ale už potom to nikto nečítal. Naozaj veľmi veľa vecí sa deje naraz. Začneme znižovať to na nejaké jednoriadkové hesla, ak, ak k tomuto prístupujeme, budú náklady vyššie než prínosy. Dávam jeden príklad. E, poslanci domov, alebo možno ešte aj v Bruseli, neviem, kde to, to je jedno, kde to povedia, povedia, že Mali by sme mať svetové štandardy, svetové normy a i hneď sa tu vytvorí obrovský problém. Toto mm, svetové štandard, štandardy sú ISO alebo AS, e, teda ISC v Ženeve. A americké orgány povedia, že oni majú uh, svetové štandardy, pretože tie štandardy sa používajú v 20, uh, 120 krajinách na celom svete dajú vám eh, eh, množstvo príkladov, kde sa používajú tieto eh, normy. Čiže ako môžeme povedať, že by to neboli svetové normy? A aj keď je to súkromná organizácia, tá je tu ale 50, 60, 70 rokov, ktorá má svoje štandardy a preto to je ten problém. aj keď e, USA možno len veľmi vágne dodržiava ISO a, a IEC, ale ich normy majú silnú reputáciu aj na trhoch mimo nafta a mimo Európy. To je jednoducho fakt. Čiže to nie je len záujem tých štandardizačných orgánov, ale je tam množstvo týchto hodnotových reťazcov, kde sa tie normy um, využívajú. Keby ste sa, pani predsednička, obratili na Siemens, tak by ste našli v Siemense ľudí, ktorí sa špecializujú na európske normy súvisiace s ISO a podobné. Niekedy vlastne tí inžinieri v Siemense používajú pre azijský trh iné štandardy, takže e, tam sú rôzne, e, rôzne problémy s tým. A preto sú Američania možno trošku neochotní a preto treba ich vlastne pritiahnuť do toho rokovania. Ale čo sa týka minulosti, no treba pochopiť, že sa to nedá takto ľahko vyriešiť. Ešte jedna, dve veci. Ako e, k tomu Američanov príjme do budúcnosti? No, nie je to pravda, že my sme nejaká uzatvorená skupinka, ako nás obvinujú Američania. Už existujú dva mechanizmy celé roky, ktoré Američania nevyužívajú a potom sa môžete opýtať, prečo tomu tak je. A ja môžem dať na to odpovede, čiže je to taký nie je celkom jednoznačný postoj, ktorý tu Američania zaujímajú. No a potom, čo sa týka eh, otázky talianského kolegu, povedali ste, že samozrejme by to malo vychádzať z bezpečnostných a environmentálnych cieľov. Samozrejme, ako povedala pani z komisie, a ciele, o to, to nie je o čo tu ide. Keď sú tu tarifné prekažky v obchode, tak e, to nikdy nie je tým problémom. Otázka je, že či tie štandardy potom nemajú význam, ak to um, môžem tak povedať, ale štandardy ešte stále môžu um, vlastne dať vzniknúť nákladom a to je problém. Čiže môže to byť niekedy veľmi ťažké a samozrejme e, treba to brať do úvahy, cieľ treba vždy dodržiavať, alebo ak je tu teda vzájomné uznávanie, tak cieľe musia byť ekvivalentné, ale to nemusí nevyhnutne znamenať, že rôzne štandardy, a eh, teda, e, že by vzájomné uznávanie nevytvorilo problémy. To, to nie je tak jednoznačné. Takže týmto by som to uzavrel. Toto nie je téma nejakého jed... jednoriadkového sloganu. Všetky tieto veci e, sú tematikou pre našich exportérov do USA. Čiže je to otázka deregulácie, je to otázka e, cieľ, e, je to otázka noriem. A samozrejme je to posudzovanie zhody, ktoré sa deje rôznym spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim hostom. Ďakujem za vynikajúce prezentácie. Myslím, že môžeme dopoludnejšiu schôdzu prerušiť a výbor bude pokračovať o 15.00. Ďakujem pekne a prajem vám príjemnú obedovú prestávku.